Um, so, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting. Takže dámy a páni, budeme pokračovať um, bez dlhého čakania. Našim bodom teraz uh, je indikátory integrácie imigrantov z roku 2015, uh, spoločná správa OECD a Európskej komisie. Čakáme na generálneho tajomníka OECD on príde trochu neskôr a predloží a predstaví nám túto správu. Ale najskôr by som rád privítal pani Belindu Pajka z DG Home a myslím, že môžeme začať s vašou prezentáciou. Ale stručne by som chcel predstaviť, že táto spoločná prezentácia je prvý Prvá medzinárodná široká e, komparácia o výsledkoch integrácie imigrantových detí. 27 indikátorov z piatich oblastí. Zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna inklúzia, občianská zaangažovanosť a sociálna kohézia. Okrem toho, dve osobitné kapitoly sú venované špecifickým skupinám. Prvá skupina sú mladí ľudia z Eh, pristahovaleckým pozadím, ktorí sa často pokladajú za porovnávací štandard pre úspech alebo zlyhanie integrácie. Druhou skupinou sú príslušníci tretich krajín, ktorí sú cieľom integračnej politiky EÚ a ja som si istý, že nálezy tejto správy budú veľmi dôležité pre náš výbor. Takže pani... Aha, takže pán generálny tajomník práve prichádza a chvíľku na ňo počkáme a budeme pokračovať. Hello, how do you do? Hello. Seriously, please. So. Takže Máme tu čest privítať pána Angela Guriu, generálneho tajomníka OECD a on nám predstaví správu Európskej komisie a OECD. Pán Guria, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Ja som veľmi rád, že vám môžem predložiť niektoré kľúčové nálezy z našej novej správy indikátory integrácie imigrantov 2015 a myslím, že všetci eh, ste dostali jeden exemplár. Ak nie, tak sú k dispozícii, no a tiež sú na našej internetovej stránke. Táto publikácia je prvým širokým medzinárodným porovnaním v všetkých krajinách EÚ a OECD o ekonomických a sociálnych výsledkoch e, imigrantov, pristahovalcov a ich detí v rôznych krajinách. Obsahuje najväčšiu kompiláciu informácií o otázkach integrácie, ktorá bola vykonaná história. Je to výsledok spoločných snáh generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky DG Home EU a OECD. Integrácia pristahovalcov a ich detí je veľkou, dôležitou politickou oblasťou v mnohých krajinách EU a OCD. V týchto náročných časoch prístup ďalšej imigrácie bude závisieť z časti od osudu migrantov a ich detí v našich krajinách. Naša správa prezentuje fakty a dôkazy o živote pristahovalcov v Európe a chce odbúrať niektoré mýty a predsudky v tejto komplikovanej sociálnej otázke a problematike. Pristahovalci predstavujú veľké percento našej populácie, takmer jeden z piatich v krajinách OECD alebo EÚ sa buď narodil v zahraničí, alebo narodil sa už v tej krajine, ale má minimálne jedného rodiča pristahovalca. Populácia pristahovalcov od roku 2000 narastla o viac ako 30 a bude rásť a ďalej takmer vo všetkých krajinách. Ale výsledky pristahovalcov e, sú horšie ako e, narodenej populácie a to, to sem patrí aj pracovný trh, vzdelávanie a sociálna inklúzia. Ja som tu s kolegom Stefanom Skarpetom, ktorý je riaditeľ riaditeľstva pre sociálne záležitosti OECD, ktorý zodpovedá za publikácie a e, je tu s nami aj autor tej správy, ktorý zostavil a koordinoval týmy. Takže oni zodpovedajú na všetky náročné otázky, ktoré budete mať z té e, výzvy. Sú rovnaké vo všetkých krajinách. No, prišielci majú horšie výsledky takmer všade, keďže sa musia prispôsobiť na nové krajiny, dokonca aj v krajinách ako Austrália, Kanada a Nový Zéland, ktoré sú považované všeobecne veľmi úspešné pri integrácii pristahovalcov. Vy, vy ste výsledky na pracovnom trhu pre nedávnych pristahovalcov sú nižšie ako pôvodného obyvateľstva. No a čísla to jasne dokazujú. Rovnako vidíme, že pristahovalce s nižším vzdelaním majú pomerne vysoké čísla nezamestnanosti v porovnaní, alebo teda majú pomerne vysoké percento zamestnanosti, ale z, v horších pracovných miestach pristahovalci s vyšším vzdelaním s vysokoškolským diplomom, ktorí majú kvalifikácie zo zahraničia, majú nižšie, nižšiu mieru zamestnanosti vo vše, takmer všetkých krajinách. A tí, ktorí majú zahraničnú kvalifikáciu, ktorí majú pracovné miesto, tak sú pravdepodobne prekvalifikovaní, čiže majú pracovné miesto, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii. pravdepodobnosť, že budú mať vyššiu kvalifikáciu, je až dvojnásobná. Vo väčšine krajín sa to potvrdilo. Sú tu však veľké rozdiely. Súvisí to s príjmom pristahovalcov. Čo to znamená? Povedzme si o úrovni e, vzdelávaní. Práca, rodina, humanitárne premiesne kvôli vojne. Vstúpia do rôznych kategórií, inak to meriame. Výzvy sú veľmi zložité Ukrajín, ktoré majú veľký pomer humanitárnych migrantov u nových, hlavne škandinávske krajiny. Potrebujú podporu a integračná politika môže veľa zmeniť. Neprekvapí asi, že e, pristahovalci, e, ktorí sú dlhšie v krajine, majú lepšie výsledky. To by sme boli predsa očakávali, ale nie je to potvrdené. Postup v čase e, je veľký v krajinách, kde nedávne príchody majú najväčšie medzery. Švédsko, Holandsko, Francúzsko To sú krajiny, kde sa darí týmto populáciám. Teraz ďalšie rozdiely. Napríklad ekonomická situácia v hostiteľskej krajine. Vy by ste si povedali, že je to determinant. Má to silný dopad na pristahovalcov silnejší než na e, pôvodné obyvateľstvo. To preto, lebo migranti sú cyklickejší, výzvy sú silné na juhu Európy osobitne. Mnoho nekvalifikovaných presťahovalcov stratilo prácu a tí, ktorí sú zamestnaní, majú pofiderné pracovné podmienky s vysokým rizikom. Ich podmienky sú prekérne a ich platy takisto. Preto budú chudobní, aj ak sú zamestnaní. Samozrejme, že toto sa spája s, so zlými podmienkami bývania, nedostatkom základných dávok a tak ďalej. Nedostatok sociálnej integrácie má silný negatívny impact, dopad nielen na samotných pristahovalcov, ale i na ich deti. Najalarmujúcejšie zistenia tejto publikácie sú, že nevýhody pre pristahovalcov sa a, prenáša aj na deti narodené už v danej krajine. To znamená, že predlžujeme rovnakú zraniteľnosť, rovnaké socioekonomické slabiny rodičov. Vidíme to hlavne v európskych krajinách, kde e, bývalí imigranti boli nízko kvalifikovaní a teda zdedilo sa čas tohoto novým generáciám. Vzdelávacie systémy by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri prelomovaní tohto dedičstva. Avšak vzdelávacie systémy sú často zle vybavené na tieto výzvy. Po veku 15 rokov v mnohých európskych krajinách Rakúsko, Belgicko a ďalšie vzdelávanie výsledky eh, už v týchto krajinách narodených detí pokrivkáva za deťmi, ktoré mali rodičov, ktorí sa narodili v tejto krajine. E, dalo by sa to vyjadriť medzerou e, jedného roka, odskokom jedného roka vo vzdelaní. Sú to deti, ktoré strávia celé svoje školské obdobie v tej hostovskej krajine. Neprišli, e, netrávili časť v iných krajinách. Narodili sa a strávili celý život tejto krajine a tak, aj tak pokrivkávajú, sú v sklze o jeden rok. Kvôli tomuto e, dedeniu týchto nevýhod, pretože neprelomujeme tento kruh, tento rozdiel. Osoby, ktoré emigrovali ako dospelí, majú tiež rozdiely vzhľadom na skutočnosti, že boli vzdelaní v, v, v zahraničí. To chápeme, ale to už neustojí vo vzťahu k deťom. Preto je to také smutné. Dopadá to na vzdelávací a integračný systém hostovskej krajiny, aby tu boli rovnaké príležitosti. Zlyhávajú nielen morálne, eticky, je to nepriateľné, politicky je to nebezpečné. Je to tiež bariéra k inkluzívnemu rastu, riziko pre sociálnu kohéziu je, sú to i ekonomické stratené príležitosti. Pristahovalecké deti v Európe majú len polovičnú šancu dostať sa do e, skupiny 25% tých najlepšie sa učiacich detí dokonca i z takých detí, porovný s takými deťmi, ktoré boli z nevýhodneného prostredia, ale nie aspoň sa narodili v miestnej krajine alebo pochádzali z miestnych rodičov. Hovoríme tu o pristahovaleckých deťoch v Európe. Veľmi majú ťažký prechod zo školy do zamestnania. Jedno z piatich detí z pristahovaleckých rodičov zlyháva a nie je ani, ani e, v odbornom vzdelávaní, ani v zamestnaní. Medzi mladými, ktorí dorazili až po veku 15 rokov, číslo sa dvíha až na pomer jeden, jedno, jedno z troch detí. Každé tretie. Na základe týchto nedostatkov v integrácii je tu silný pocit diskriminácie medzi mladými narodenými v našich krajinách, ktoré majú migračné pozadie. V mnohých teda európskych krajinách sa takto cítia. Nie je to pocit diskriminácie. S migračným pozadím v mnohých európskych krajinách. Viac ako každé piaté dieťa sa cíti diskriminovaná. To je číslo vyššie než medzi samotnými pôvodnými pristahovalcami. Takže deti sa cítia diskriminovanejšie než rodičia. To je zlyhanie. Tento pocit diskriminácie je tiež veľmi vysoký pre viac vzdelaných, vyššie vzdelaných než menej vzdelaných. To je tiež paradox ale chápeme to, lebo sú tu veľké očakávania vo vzdelávaní a potom tá frustrácia z neúspechu v rovnakom prostredí. Toto je naozaj výsledok alarmujúci. Výzva konať. Politikom, akým, akým ste vy, aby konali politici, ako ste vy. Je to taký sputnikovský moment, môžeme to nazvať. Nikdy nevieme dostatok o fenoméne a poprvýkrát now ten fenomén poznáme. Spoločne s EÚ toto je spoločná práca. Vždy hovoríme o migrácii. Vždy hovoríme o integrácii. Ale nevieme o tom nič. Teraz vieme aspoň o trošku viac. A budeme čoraz viac vedieť, ako sa budeme zapracovávať do tejto témy. Dámy a páni, ešte vždy príliš často krajiny pôvodu majú veľký dopad na výliadky utečencov. Pamätám si, že prezident Obama nedávno povedal, že vaša budúcnosť predsa nemôže za, e, závisieť od vašho postove, poštového smerovacieho čísla, ale to presne tu máme. Rozšírme si to slovo poštové smerovacie číslo až na celú krajinu pôvodu. Napriek pokroku v krajinách jednotlivých zostáva veľa práce. Hlavne, aby mali e, deti, imigranti a ich deti možnosti zlepšiť si život. Aby sme mali inkluzívnejšiu budúcnosť pre všetkých. Priatelia, výzvy nie sú neprekonateľné. Európske krajiny a iné členské krajiny OECD pokročili v integrácii Väčšina pristahovalcov a ich detí už sú integrované lepšie na pracovných trhov a v spoločnosti. To však neznamená, že sú integrované dobre. Ostáva ešte veľa práce. Úspešná integrácia znamená čo najlepšie využiť potenciál pristahovalcov, získať čo najviac z nich e, a použiť to potom na ich, pre ich výhodu a pre výhodu spoločnosti, spoločnosti, do ktorej sa chcú integrovať. Pokračujme teda a sledujme, ako pristahovalci sa dokážu integrovať, usadiť. To je vlastne podnádpis, to usadenie sa, ako sa môžu usadiť 2012 sme urobili prvý takýto krok, takéto štúdiu, ale toto je ďalší krok, ale musíme pokračovať s vami všetkým. Ďakujem vám za túto príležitosť. Je to veľké privilegium pre mňa zdieľať s vami tieto poznatky, zaujať vás, ale i vzbudiť e, obavy, aby ste podporili túto prácu, aby i naďalej sme sa zameriavali na e, vec, ktorá, na, ktorá sa nestratí, ale my môžeme byť lepší. Ďakujeme. Za e, DG Home pani Pajk ešte. Komisia sa teší, že táto správa je publikovaná. Ja e, osobitne sa teším, že pán generálny tajomník prišiel do Bruselu a odprezentoval výboru túto správu Vieme, že pristahovalstvo je na prvom mieste politickej agendy. Európska rada ukazuje, aké tie diskusie sú zložité, jednotlivé aspekty. a však stále zdôrazňujeme, že tieto návrhy sú súčasťou balíčka širšieho a súčasťou tohto e, balíčka je i naša e, práca na e, pomoci občanom tretich krajín tí, ktorí utekajú pred konfliktami, e, nechcú zostať nevyhnutne na príjímacej strane, chcú prispievať, chcú si hľadať nové možnosti ďaleko od prenasledovania. Bez ohľadu na dôvody, prečo sem prišli, je nevyhnutné pomáhať. Integrácia prispieva úspešným imigračným politikám, je však, je však rozhodujúca pre kohéziu našeho kontinentu primárna zodpovednosť za integráciu spočíva e, na ramenách členských krajín. Ale treba vnímať i regionálny kontext. Európska únia môže poskytovať stimuly pre členské krajiny, integrujúc občanov tretích krajín, vrátane finančnej pomoci. Predošlé finančné obdobie Európsky integračný fond bol tým hlavným dnes. Očakávame investovať asi 600 miliónov eur na kroky v oblasti e, právnej migrácie a integrácie. A parlament zdôrazňoval význam tohoto a diskusie e, ukázali, že členské krajiny by mali minimálne 20 fondu na azylový imigračný fond na túto legálnu migráciu a ak nepoužijú 20%, mali by vám vedieť sa zodpovedať a občanom vysvetliť, prečo tak neučinili. ide však len o peniaze. Za posledné desaťročie sa tiež snažíme zabezpečiť silnejšiu úlohu pri koordinácii a spolupráci medzi členskými krajinami v, pri integrácii pred desiatimi rokmi sa prijali spoločné princípy pre integráciu. Pred rokmi piatimi sa členské krajiny dohodli na indikátoroch pre pokrok, ktorý zaznamenáva integrácia. Takzvané e, indikátory zo Zaragozy. Táto správa je veľmi e, hutným materiálom, vy ako politici to oceníte, je tu osobitná e, kapitola číslo 14 venujúca sa Európskej únii. Nejde o to zoradiť krajiny, ale ide o to poradiť im, ako lepšie e, navrhnúť svoje politiky. Už ste to boli zdôraznili sám. Teraz ešte zdôrazním e, zo pár faktov pre EÚ. Poprvé vieme, že miera zamestnanosti e, e, ľudí z tretich krajín je asi polovičná. Majúc na pamäti, že ciele 2020 je 70 na miera zamestnateľnosti, vidíme, že e, iba takto by sme dosiahli ciele horizontu 2020. Keď počujeme o vzdelaní občania tretich krajín, 18 má veľmi nízku úroveň vzdelania 18 z tých vo veku 25 e, až 34 e, rokov. Na úrovni vlastne základnej, vzdelania základnej školy. Ako sme už boli počuli, toto vzdelanie neznamená, že e, sa to pretaví i do miesta na pracovnom trhu. Len 60 týchto občanov tretich krajín s univerzitným diplomom našlo e, E, na e, trhu e, pracovné miesto v porovnaní s 83% domácich uchádzačov. Rozdiely sa týkajú tiež toho, kto má titul z územia mimo EÚ a tiež vo vnútri EÚ. Je to veľmi dobrý materiál použiteľný na diskusie. Ide tu o masívne plýtvanie prostriedkami pre jednotlivcov i ekonomiku EÚ a tiež situácia na e, trhu pred občanov tretich krajín má i sociálne dopady. V roku 2013 takmer polovička z nich e, bola na hranici rizika sociálnej exklúzie či chudoby. Viac, dva, dvojnásobne viac než u občanov e, domovských krajín. Tiež možno hovoriť o stupni do akej miery e, vnímajú títo občania diskrimináciu v členských krajinách, hoci sú medzi nimi rozdiely. Zistenia sú bohaté, ale mnohé z nich nám e, dávajú e, i iskierku nádeje. Podiel pristahovalcov v populácii pri vysokom percente sa javí, že miera integrácia je lepšia, ale Potrebné sú tieto údaje, aby to len potvrdili. Zo správy tiež vidíme, že integrácia je dlhodobý proces, ktorý však prináša výsledky. Medzery a nevýhody sú oveľa e, zjavnejšie. Migranti, ktorí sú v Európe 10 rokov, majú výsledky, ktoré sú oveľa bližšie tým e, z, z väčšiny spoločnosti Väčšina pristahovalcov je, sa stáva aktívnymi občanmi. V rokoch 12 a 13 dve tretiny z tých, ktorí boli mimo EÚ a získali na, národnosť po desiatich rokoch v našich krajinách, 70 hlasovalo v, v nedávnych národných voľbách. Je to oveľa viac e, mnohé krajiny, v ktorých to nie je povinné. To bol veľmi dobrý výsledok. toto sú širšie výsledky, môžete ich vidieť rozklúčované na jednotlivé členské krajiny. Chceme i pokračovať v práci na integrácii, chceme zahrnúť e, Európsky parlament do našich diskusí, ale teší ma, že máme tu spoločný základ faktov pre tieto diskusie. Odporúčam vám teda túto správu a ďakujem OECD za dobrú prácu v integrácii a tiež e, k legálnej migrácii kde diskutujeme o témach e, vo vzťahu k EÚ a tiež s partnermi z OECD. Tak vám ďakujem za prácu, ktorú konáte. Ďakujem. Thank you very much for your presentation. Um... Ďakujem za vašu prezentáciu. Máme málo času na túto rozpravu ako prvá Anna Gomeš. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto informáciu. Je naozaj fascinujúce sledovať takéto štatistiky a údaje. A treba len očakávať, že táto správa skutočne otvorí oči mnohým zodpovedným aj tu v Európskom parlamente, ale hlavne v Rade pretože tieto údaje skutočne sú také alarmujúce, že by sme si mali dať e, ruky, e, teda by sme sa mali čudovať, ako je to vôbec možné. A nech si to všetci aj stráviť túto správu a zanalizovať, spracovať a Treba si uvedomiť, že jediná, jediný spôsob, ako zastaviť tragédie nielen v Stredomorí, ale aj na tých pozemných hraniciach, ako zabrániť pašovaniu ľudí, je poskytnúť právne cesty na migráciu, A tiež by som rada dodala, že Veľa takýchto zdržanlivých reakcií a nechutí zo strany našich vlád, to súvisí aj so s pocitmi v našej spoločnosti. Mnoho ľudí sa obáva pristahovalectva, ale ako ste správne povedali aj vo vašom materiáli, my tých migrantov z viacerých dôvodov potrebujeme, hlavne pokiaľ ide o výkonnosť ekonomiky a títo ľudia boli a sú veľmi dôležití v našich spoločnostiach pre pokrok v Európe, pre vybilancovanie alebo nejakú e, vyrovnanie našich účtov vo verejných financiách, v sociálnej oblasti a tak ďalej. Ja pochádzam z Portugalska a e, v, posledných, e, v poslednom čase došlo drastickému poklesu pristahovalcov a narastol naopak počet emigrantov kvôli tej šialenej politike škrtov, do, ktorú na nás uvalila trojka spolu s európskymi vládami. Takáto je teda súčasná situácia a rada by som sa na vás obrátila, pán tajomník, aj na komisiu, či pripravíte takúto správu dopadu imigrácie na politiky, mm, a, ako to vyzerá teraz v krajinách e, na juhu EÚ, pretože dochádza k obrovskému odlivu kvalifikovaných ľudí, a to sú všetko ľudia, ktorých potrebujeme na to, aby e, krajiny ekonomicky rástli. V Portugalsku, keby sme sa vrátili do minulosti, asi pred 50 rokmi bolo, e, boli rovnaké úrovne imigrácie z Portugalska von, ako je to teraz. Pán generálny tajomníko, hovorili ste o tom pocite vylúčenia to je veľmi dôležitý a smutný ukazovateľ, hlavne medzi deťmi pristahovalcov. Až 20 týchto ľudí má takýto pocit, to je naozaj veľmi, veľmi vysoké číslo. A mnoho ľudí si asi neuvedomuje, že s takýmito politikami sa vlastne propaguje sociálna exklúzia, keď prichádzajú tie škrty, hlavne v Južnej Európe, ale nie len tam, my takto vlastne vytvárame tých zahraničných bojovníkov. Pán predseda, poprosím vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty, pretože nemáme veľa času. Birgit Sipel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Poďakujem za všetky informácie, údaje, správy, čísla Väčšina týchto informácií, ktoré sme si vypočuli, síce nie sú nové, ale často nám tieto údaje chýbajú, aby sme mohli jasne poukázať na to, aká je situácia a je smutné, že v našich členských štátoch je taká situácia, že ak sú vaši rodičia chudobní, tak budete aj vy. Ak vaši rodičia majú nízku kvalifikáciu, tak to isté hrozí aj vám a my vlastne túto situáciu istým spôsobom predlžujeme a to je smutné a tiež je smutné, že členské štáty na tom nepracujú a situácia detí pristahovalcov je ešte horšia a to je naozaj šialené a je to neakceptovateľné z hľadiska humánneho, ekonomického, keď hovoríme o deťoch imigrantov, tak táto situácia kontinuálnej diskriminácie e, v rôznych oblastiach má tiež dopad na to, o čom hovoríme pri tej problematike radikalizácie, pretože deti týchto pristahovalcov sa cítia viacej diskriminovaní lebo aj rodičia si hovoria, no my sme pristahovalci, my sme noví, musíme sa integrovať a tak ďalej, ale už ich deti, tá prvá generácia sa už narodili tu a majú teda ten pocit, že mali by byť občanmi tejto krajiny, že sem patria a zrazu zistia, že to tak úplne nie je. A to je ďalší dôležitý impuls a dôvod, prečo na tom treba pracovať, pracovať a preto som rada, že všetky tieto Údaje a informácie máme k dispozícii a ja dúfam, že to bude e, významným príspevkom nielen pre pristahovalcov, ale musíme pracovať aj v informovanosti medzi našimi deťmi, občanmi. Musí na tom, musíme teda na to všetci poukazovať a pracovať na tom. Ďakujem. Ďalšia pani Delany veľmi rýchlo. Poďakovala by som za túto štúdiu, ktorá odráža situácie, ktoré sme zaznamenali e, vypočutia z minulého týždňa, kde pán Marty a Vicentip e, poukázali na pridanú hodnotu legálnej imigrácie a v krajinách, kde sa skutočne urobila práca, kde sa integrovali títo ľudia, takto ide v prospech všetkých, hovorí to aj vaša štúdia, hovorili to aj tie vypočutie. A keď stále vidíme tie dve verzie imigrácie, e, kde je tá kontrola hraníc, e, finančný aspekt a tak ďalej, a potom je ten druhý aspekt, kde sa sleduje aj otázka integrácie týchto ľudí a hospodárskeho prínosu. A ja dúfam, že táto správa bude nielen čítaná, ale že zaznamená aj odozvu, pretože ekonomicky dobrá a je dobré, aby všetci európsky občania o nej vedeli. Ďakujem. Ďakujem. Mario, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať za túto správu. Už od roku 1997 sa venujem výskumu v oblasti integrácie imigrantov a my sme už dlho očakávali takúto komparatívnu štúdiu, ale to, čo mi tu chýba, je akýsi prehľad integračných politík v jednotlivých krajinách, pretože keď sa pozrieme na tie rozdiely medzi krajinami, tak je tam veľa vecí, ktoré by sa dali vysvetliť, keď sa pozrite na to, aké politiky sa používajú v tejto oblasti. OECD urobilo viacero takýchto komparatívnych analýz. To by mohla byť ďalšia etapa sledovať rôzne stratégie integračných politik, aké sú ich postupy, aj nedostatky a porovnať ich je veľmi dôležité pochopiť, aký je skutočný obraz, taký viacrozmerný, viacaspektový napríklad rozvoj, e, index ľudského rozvoja, to môže byť jeden ukazovateľ. Môže existovať nejaký rozvojový index. My sme si vytvorili takýto index, kde sú viaceré kritéria, ako je občianstvo a tak ďalej. Je to taký štandardizovaný index, keby taký bol medzi jednotlivými krajinami a porovnávať tie jednotlivé politiky, tak by to potom mohla využívať aj rada a iné orgány a bol by to vynikajúci nástroj na boj proti stereotypom. Keby sme mali takéto e, údaje k dispozícii, tak by sme mali taký komparatívny pohľad. Pani Kienge, a ja ďakujem spravodajcom, respektíve informátorom o, za tieto informácie. Ja ako ministerka pre integráciu mne by sa bolo bývalo páčilo, keby som mala k dispozícii takýto dokument. Často som oň žiadala a som šťastná, že dnes už takýto dokument existuje. Tento dokument viac ako kedykoľvek predtým poukazuje na jeden dôležitý údaj. A síce, že musíme opustiť politiku akýchsi e, naliehavých výziem či alarmujúcu politiku. Imigrácia je štrukturálny fenomén. Štatistiky to potvrdzujú a potrebujeme na to konkrétne odpovede. Treba rozvíjať zdieľanú víziu integrácie a táto by mala byť záväzná. Takýto dokument by mohol byť aj východiskom pre prácu všetkých zainteresovaných v občianskej spoločnosti. Môžeme dať e, do súvisu všetky projekty, využívať najlepšie skúsenosti. Politiky integrácie musia byť integrované na úrovni nášho spoločenstva a táto iniciatíva je tiež príležitosťou, aby sme sa spolu zamysleli nad tým, že dlhotrvajúce a dlhodobé integračné politiky vychádzajúce z takých údajov, ktoré ste dnes predložili, tak to je taká organická dlhodobá vízia a predstavujú aj určitú budúcnosť pre regióny, pre oblasti a mohli by byť východiskom aj pre národné politiky každého členského štátu. To by mal byť náš cieľ preto som spokojná, že som si vypočula predrečníkov. Áno, členské štáty musia využiť tieto štatistiky. Treba ísť cestou lepšieho spolunažívania komunít na našom území. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Guria. Nech sa páči, ak by ste chceli odpovedať na otázky či pripomienky. Áno, ďakujem. Ďakujem za tie komentáre o spoločnej spolupráci. Táto spolupráca bola naozaj veľmi príkladná. Myslím si, že náš spoločný výsledok je dobrý. A aj ja by som vám rád za to poďakoval. Anna Gomeš hovorila, že by sme tento dokument mali vziať do ruky a v úvodzovkách eh, ho omlátiť eh, niekomu v členských štátoch o hlavu. Ja navrhujem sofistikovanejšiu metódu, dajme im jednoducho výtisky, jednotlivé výtlačky tejto správy a nech si ju preštudujú táto správa sa dostane na všetky úrovne zodpovedným eh, predsedom politických skupín, predsedom vlád, ministrom v rámci OECD a dúfajme, že to budú distribuovať ďalej. Je dôležité, aby politickí lídry a zákonodarci mali k dispozícii tieto údaje, aby sa mohli nad nimi zamyslieť a eventuálne ich šíriť ďalej. Problémom ale ostáva to, že si musíme uvedomiť, že všetci sú ako keby trochu unavení, je toho možno na nich príliš. pretože tá výzva je naozaj veľmi veľká a tie čísla sú ohromujúce. Ja nie som prekvapený tým, že ten posledný summit rady alebo posledné summity skončili tak, ako skončili. Tam nejde len o to, aby sme povedali tomu, či ktorému, že áno, máte dobrú migračnú politiku. Ide o to, aby boli všetci pripravení, aby inštitúcie fungovali v situácii, keď sú problémy v Sýrii, v Líbii a tak ďalej. Keď máme milióny utečencov, tak tu nestačí. To nie sú migranti, ktorí idú do Európy kvôli e, práci alebo ktorí uvažujú možno o tom, že v škole sú e, lepšie školy alebo niečo nie. Títo ľudia jednoducho sa obávajú o svoj vlastný život, preto utekajú a to je naozaj niečo iné. A preto si myslím, že do tej doby, kým došlo k tejto obrovskej vlne, tak sme sa usilovali o to, aby migrácia mala dobrý dopad na spoločnosti, aby to nestálo e, peniaze pre daňových poplatníkov. Komisár Laslo mal k dispozícii napríklad údaje, ktoré hovoria, že migrácia má vlastne pozitívny fiskálny dopad. Ten čistý fiškálny dopad ale teraz prišli tie masívne migračné toky a to samozrejme má dopad na fiskálnu situáciu a to sa môže zneutralizovať alebo dokonca otočiť. Ale celkovo môžeme povedať, že migrácia je väčšinou fiskálne pozitívna. Ak prídu migranti, tak je to jediný spôsob, aby naše hospodárstvo mohlo, mohlo pokračovať a aby EÚ malo nejakú hospodárskú budúcnosť, pretože ľudia alebo Európa bude vymierať, e, starneme, takže dobre riadená migrácia môže z Európy urobiť takú živšiu, lepšie fungujúcejšiu spoločnosť, ale musíme e, využívať tie odporúčania pre migráciu. To je k tomu, čo hovorila pani Anna Gomeš. Pán predseda, už na mňa pokukuje, aby som hovoril rýchlejšie. Takže ďalšia otázka. Petina, to je naozaj veľmi veľa. A tretina, to je ešte väčšie číslo. To je naozaj veľká výzva. Tie čísla sú veľkým problémom. Ja si nemyslím, že by to súviselo s úspornými opatreniami. Skôr ide o to, že úsporné opatrenia to všetko ešte zhoršujú. Pretože určité rozpočtové prostriedky, ktoré sa vyčlenili predtým, tak sa zoškrtali a ten rozpočet sa tiež musí účnejšie, efektívnejšie pridelovať a vynakladať. Pani Sipel, opakujem stále, fakty, údaje, údaje, fakty. Čiastočne sa tam síce riadíme intuíciou a dobrými úmyslami, ale tie fakty naozaj napomáhajú, keď ich máme k dispozícii, tak ide o to, aby tá diskusia sa neskreslovala ideologicky. aby nebola ovplyvnená niečím iným než faktami. Máme vedu, veda môže všetko preukázať a máme tu správu, kde vidíme, že máme presnejšie informácie a na základe týchto presných informácií môžeme viesť lepšie orientovanú, konkrétnejšiu diskusiu. Áno, je to na členských štátoch, ale práve také inštitúcie ako vy by ste mali vysielať signál členským štátom, mali by ste ich povzbudzovať, apelovať na nich, možno aj politických ochrániť, aby sa mohli vybrať týmto smerom. Ďalšia otázka. Migrácia je dobrá pre všetkých, ale tá záležitosť kontroly, investície do hraníc alebo investície do integrácie, to musí ísť, áno. Ale tá prvá možnosť je taký užitočný spôsob, pretože migranti si nájdu nejaký spôsob. Ja pochádzam z Mexika a teda veľmi dobre viem, o čom hovorím. Poznám tento fenomén. V mojej krajine máme 100 tisíce ľudí, ktorí sa snažia dostať do USA a mnohým sa to aj podarilo. USA je veľa Hispáncov, dokonca viac ako Afroameričanov, a 12 300 miliónov, to znamená 36 miliónov, je hispanského pôvodu a 70 z nich, eh, to znamená 25 miliónov Mexičanov, je v Spojených štátoch. Takže ja toto dokonale, ale problém je, keď Donald Trump napríklad v posledných dňoch hovorí o problematike migrácie v podstate tam určitý pocit toho, že sa cíti zahltený, alebo určitý pocit toho, že stratíme to, čo máme. Nie je to strach z toho, že sa budeme musieť deliť, ale je to strach z toho, že sa budeme musieť podeliť o rovnaký koláč. Treba povedať, že keď to budeme musieť podeliť medzi viacej ľuďmi, tak ja sa budem snažiť, aby som získal ten môj kúsok Hm. No to by tak nemalo byť. Otázka by mala znieť, ako integrovať týchto pristahovalcov, aby ekonomika rástla, aby bola silnejšia. To je dôležité. To je práve tá otázka, pretože otázka kompetencií, kompetencií, schopností kom- a tak ďalej, to znamená školenia, zlepšovanie kvalifikácie. Nie je to len o vzdelávaní, sú tam aj otázky odborného vzdelávania. Samozrejme vzdelávanie v práci. Každý podnik by sa mal stať ako školou alebo takmer univerzitou a súčasne koordinácia medzi inštitúciami, odbormi, pracujúcimi a samozrejme aj miestnou vládou. pani Loriston. Vy ste hovorili o politikách, o prekrývaní, o multidimenzionálnom prístupe. Samozrejme, to je jasné. Integračný index, no my nechceme robiť nejaké poradovníky alebo tabulky. Pani Kienge, Ja som chcel povedať a musíme najskôr vedieť, čo chceme a potom treba rozhodnúť. To je úplne jasné. Všetci musíme tú diskusiu dopredu posúvať, pretože teraz všetko iba začína. No a preto vedieme niekedy tie náročné diskusie, ktoré prinášajú veľa, ale s týmito informáciami sa nám to podarí určite lepšie. Ďakujem, ospravedlňujem sa, že to musí, musíme ísť tak rýchlo, máme málo času a máme na dnes popoludne ešte veľa e, veci, takže ďakujem vám obom za to, že ste dnes prišli a ďakujem pekne za túto správu a ďakujem za vašu prácu. Ďakujem pekne. Našim ďalším bodom je Európsky dozorný úradník na ochranu údajov a jeho správa za rok 2014. Ja som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať Európskeho úradníka na ochranu údajov, pána Butareliho, aby nám predložil eh, svoju výročnú správu za rok 2014. Správa sa zaoberá prechodným rokom medzi bývalým tímom a novým tímom. Ja by som chcel tiež poďakovať ja, pánu Butarelimu za jeho prítomnosť, za to, že prišiel, aj za jeho prácu v minulosti, ktorú váš tým odviedol. A najskôr vám dám slovo, aby ste predstavili správu a potom otvoríme diskusiu. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru dnes sme na konci transformačného obdobia, obdobia prechodu našej inštitúcie a preto som rád, že vám môžem dnes predložiť výročnú správu za rok 2014. Dnes prechádzame od kontinuity našej inštitúcii k takému proaktívnejšiemu prístupu niektoré z veľkých víziev, ktorým digitálna Európa čelí. Pri príležitosti môjho vymenovania ste Vojčeka Javrovského, môjho zástupca mňa, vyzvali, aby sme boli aktérmi na globálnej úrovni, aby sme podporili konkrétne odporúčania a praktické riešenia. E, Vojček aj ja máme praktické skúsenosti národnej európskej úrovni ako nezávislé dozorné orgány. Takže my by sme chceli, aby ste vyžili našu odbornosť a našli riešenia. Dovolte mi uistiť vás, že Európska únia bude hovoriť jedným hlasom pri ochrane údajov a že vybudujeme stabilné mosty s našimi partnermi za oceánom. Ja vám tiež budem pomáhať v niektorých citlivejších témach napríklad PNR. Čo rada vám prísľub záväzok tento rok. Nuž no, bol prijatý množstvo záväzkov. Ja uznávam obrovskú úlohu, ktorú má pán Kirko pri hľadaní riešenia, ale našou hlavnou obavou je stále, že kedy ste nás naposledy vyzvali diskusii v januári, že dôkazy týkajúce sa dostupných dôkazov na demokratickú kontrolu musí byť dostupná Vy ste zákonodárcovia a chápete. Cases the art of, of the possible. So my... Chápete, že politika niekedy umení možného. A preto vám chcem poskytnúť úprimnú odpoveď o dopadoch, niekedy veľmi závažných dopadoch rôznych eh, politik na jednotlivé individuálne práva. Dnes na tlačovej konferencii som povedal, že ochrana údajov by mala byť pijem domnúša 2015, možno v budúcnosti si budeme eh, pomínať, eh, ako Mm, nástrojov na ochranu údajov, keď sme spravili rozhodujúci krok od právnej teórie k realite. Pre nás, pre našu inštitúciu, rok 2014 eh, bol neistým rokom, ale aj napriek tomu, ako vidíme teraz zo správy, ktorú dostávaš sekretariát a teraz je v troch rôznych eh, jazykoch dostupných tu v miestnosti. Naše štandardy boli minulý rok eh, udržané. Európsky súdny dvor minulý rok eh, dal rozhodujúce rozsudky o právnych limitoch zažiavania údajov a tiež spracovanie údajov na ochranu údajov. Napríklad spolu medzi Španielskom a Google. Európsky parlament podporil revidovaný text Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Naša inštitúcia bola veľmi rada, že sme mohli pomôcť spravodajcom a tieňovým spravodajcom v rámci celého procesu. Ale keď zanalizujeme, čo sme urobili minulý rok, tak tiež sa dá povedať, že sa objavili prvé informácie o dozore, tak treba klarifikovať eh, pravidlá o eh, mene údajov. Preto sme v júni minulého roka vydali stanovisko strategických usmernenia pre eh, politiky, vnútorné politiky a spravodlivosti, kde sme vyzvali radu, aby sa poučila z minulosti a aplikovala nálezy súdu. A rovnako sme ponúkli vypracovať špecifické usmernenie o tom, ako sa dajú zásady ochrany údajov lepšie implementovať do ostatných politík. A teraz sa čakáme, čo komisia spraví, ako, bude zareaguje, ako zareaguje na túto ponuku. No a je tu stabilný plán, ktorý stavia na skúsenostiach mojich a Vojčekových ako národných dozorných úradníkov v, spolupráci, v úzkej spolupráci s našimi partnermi bilaterálne na národných úrovniach a v pracovnej skupine podľa článku 21 s nezávislými ochrancami údajov. Jadro našej práce sa zaoberá kontrolovaním tým, ako európske orgány zaobchádzajú s osobnými údajmi ich zamestnancoch, partnerov a partnerov. No a dali e, sme približne 44 stanovisk, kde sme eh, hĺbkovo preskúmali eh, spracovateľské operácie. Dostali sme niektoré sťažnosti, ktoré, alebo vydali sme sťažnosti, ktoré sa zaoberajú niektorých prípadoch veľmi závažnými otázkami. Zameriavali sme sa na osvetu, aby sme podporili kultúru ochrany údajov EÚ a ich inštitúciách v spolupráci s personálom, ktorý tam pracuje, poskytli sme usmernenia napríklad o výmene, transfere údajov a dôležitá otázka, ako je napríklad konflikt záujmov. Vytvorili sme počítačové laboratórium, aby sme pomohli hodnotiť dopady nových technických tendencií, aby sme tiež preskúmali dodržiavanie predpisov o ochrane údajov európskych orgánov. Minulý rok sme začali zohrávať proaktívnejšiu úlohu politike. No a preto, okrem našich 14 stanovisk a 46 formálnych a neformálnych vyjadreniach k navrhovaným opatreniam sme zverejnili tiež niektoré predbežné dokumenty, hlavne len o o zákonoch o ochrane údajov spotrebiteľov a klientov v digitálnom hospodárstve. Prispeli sme ďalej k práci pracovnej skupiny podľa článku 29 v niektorých otázkach, ako napríklad otázke legitímneho opravneného záujmu, čo je jedna z požiadaviek na spracovávanie osobných údajov, ďalej dozor a pracovné miesta. Tiež sme eh, spustili eh, sieťovú iniciatívu pre to no, súkromie. Je to nová spolupráca medzi národnými, ochra- národnými úradmi na ochranu údajov, akademickou obcov, podnikateľmi. No a chceme vypracovať postupy na to, aby ochrana súkromia bola súčasťou politiky a internetových štandardov a aplikácií. No a dovolte mi teraz na pár chvíľ sa sústrediť na budúcnosť. Stále s ochranou údajov sú spojené veľké očakávania o tom, čo Európa v nadchádzajúcich mesiacoch urobí. Včera sme 29 krajín, a európske krajiny sú poprvýkrát v menšine, máme miliardnú šancu zohrávať poprednú úlohu otázke politik na ochranu osobných údajov v Japonsku, Brazílie, Afrika, na africké údaje sa pri, pri, pri majú nové zákony a mňa oslovili mnohé delegáciu z Mar- Maroka, Singapuru, Bermúd, aby sme neformálne diskutovali o ich plánoch. Oni sledujú naše rozhodnutia, takže trialóg o reforme ochrany údajov sme podľa môjho názoru na dobrej ceste, ale treba zaistiť, aby sme všetci plne chápali implikácie tohto nového zákona. Je tu priestor na chyby. Je to reforma ďalšiu generáciu občanov, tzv. post miléniových generáciu Z. To sú deti, ktoré sa narodili za ostatných 15 rokov, e, ktoré poznajú mm, od narodenia interneta a dotykové obrazovky. Nielen budú používať technológiu, ale sami budú aj programovať. Takže my e, musíme túto reformu zvládnuť. Tá bude trvať minimálne 20 rokov. A preto musíme prijať len také reformy, ktoré jednotlivca a jeho ľudskú dôstojnosť dajú do centra pozornosti. Takže v priebehu tohto mesiaca preukážeme naše, naše odhodlanie pomôcť vás, pomáhať vám. Budeme a vydáme a, alebo pripravili sme novú mobilnú aplikáciu, ktorá bude užitočná pre rokovacie týmy, ale tiež pre všetkých vo svete, ktorých zaujíma táto reforma. Nie konfrontačný text, ale bude to pomoc Centra odbornosti, aby sme vám umožnili e, prijímať správne rozhodnutie. Takže jeden článok po druhom budeme porovnávať e, rôzne návrhy na nariadenia na ochranu údajov a vyberíme sa, či e, v rámci týchto limitov sa bude dať dosiahnuť najlepší výsledok. My by sme chceli zachovať isté alebo chceli by sme, aby reforma zachovala eh, záruky, neoslabovala ich a boli účinnejšie v praxi. Chceme flexibilný systém orientovaný na eh, budúcnosť, vhodný pre moderné podniky, technologicky neutrálny. Chceme sa vyhnúť byrokratickým procesom, hlavne nové eh, štrukturovaniu spoluprácu náš, náš orgán, správna rada, mechanizmus musia fungovať, ale chceme tiež zmerať na mechanizmus proximity. Takže jednoduchšie zákony sú tiež lepšie a my sa budeme zaoberať novými technológiami, tiež našej spoločnosti, ktorá závisí od údajov, čiže hromadné zhromažďovanie údajov je realitou. Je to výsledok big data, sledovania internetu, sociálnych médií, a prísľubom sú obrovské benefity, napríklad v zdravotníctve, doprave, energetickej účinnosti, ale tiež e, to veľmi zaťažuje princíp ochrany údajov a práva na ochranu súkromia. Ako viete, tieto princípy sú neoddeliteľnou súčasťou primárneho práva EÚ, čiže hľadáme možnosti, ako využiť no- moderné technológie tak, aby to nespochybňovalo, nenarúšalo základné práva jednotlivcov. Takže my by sme vám radi umožnili lepšie zaoberať etickými dopadmi týchto technológií, čo znamenajú pre ľudskú dôstojnosť a slobodu v nadchádzajúcich rokoch. Takže toto je dobrý dôvod, ako doplniť výročnú správu, ktorú dnes zverejňujeme so stanoviskom, aby sme preskúmali všetky e, veci. Chceli by sme umožniť regulátorom, e, jednotlivcom, transparentným spôsobom reagovať na tieto výzvy. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte mi na záver poďakovať môjmu predcho- predchodcovi Petrovi Hostingsovi, ktorý v tejto inštitúcii bol 11 rokov, spustil ju, vybudoval jej kredibilitu. Európska únia má teraz jedinečnú príležitosť ďalších rokoch ukázať globálne líderstvo, pozitívne prispieť k každodennému životu občanov a na základe skúsenosti z minulosti naša inštitúcia vám rada pomôže v tomto procese. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť teraz a pán predseda, teraz vám odovzdávam symbolickú kópiu výročnej správy a v mene našich mojich kolegov by som vám chcel poďakovať. Ďakujem pekne, pán Butarelli, za vašu prezentáciu. Pán Butarelli má len málo času, musí odísť približne o 30 minút a preto vás chcem požiadať, aby ste vaše pripomienky udržali maximálne stručne. A pán Bóny, vy ste prvý, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu. A ďakujem za túto výročnú správu. Ja myslím, že toto je vynikajúci čas pre mierenie nových víziev, ktoré musíme chápať ako spoločné výzvy pre výbor LIBE, parlamenta a e, tiež váš úrad. Poprvé, čo si myslíte a ako sa dá podporiť a ako sa dá poradiť, ako nám ešte poradiť v procese trialógu. E, trialóg začal, GDPR a myslím, že vaše vedomosti, vaše inštitúcie sú veľmi dôležité tiež pre zváženie toho, či môžeme zjednodušiť niektoré riešenia alebo nie a ako by mali byť implementované. Druhá vec, čím prínosom verím, že bude veľmi dôležitý, v tzv. aplikačnom plánom, kľúčovým pre dobrú implementáciu, pretože ja si myslím, že na GDPR práce tento rok neskončíme. Mali by sme začať tvrdo pracovať a tiež by sme mali podporovať národných uh, úradníkov. To je cieľom pre vás. Ako si myslíte, že by ste mohli vy i váš úrad prispieť k tomuto aplikačnému plánu a tiež k podpore povedomiu, e, pokiaľ je o ochranu údajov a súkromia. Tretí bod súvisí s, s novými fenoménmi. Začíname diskutovať o jednotnom trhu a chápeme, že sú tu nové výzvy. Týka sa to internetu veci, robotiky, Aká je vaša participácia pre budúcnosť? Posledná vec. Nechcem hovoriť pridlho. Čo si myslíte o našich potrebách, pokiaľ ide o e, smernicu o elektronickému súkromí? Malo by to byť veľmi dôležité doplnkové riešenie pre e, GDPR, keď tu budeme končiť práce. Slovo má teraz pán Koelu. Nebudem komentovať e, správu, pán Buterli, dostali sme ju, takže nemám čas e, to čítať pozorne, ale určite E, ste sprostredkovali dobrý dojem. Zdieľame e, názory e, vašeho predchodcu. Budúci rok určite bude tu možnosť <clears throat> analyzovať vašu prvú správu výsledkom, ktorá bola výsledkom tímovej práce. Kolegovia, kolega už hovoril, položil viacero otázok ja sa spýtam na váš názor na prácu, ktorá sa deje medzi radou a parlamentom k smernice a nariadeniu. Prvá otázka, aký je váš názor nové, na nové výzvy Podnikáme tu riziko zníženia e, ochrany pokiaľ ide vyššiu mieru ochrany. Myslíte si, že môžeme sa tam dostať? Moja druhá otázka sa týka postupu. Ako viete, parlem, o začiatku to berie ako balíček so smernicou a nariadením. Nebolo pre nás také neočakávané uvedomiť si, že rada je ochotnejšia prijať rozhodnutie k nariadeniu než k smernici. Obávam sa, že tu uvidíme tieto fakty sa otvárať na novo, že ľudia budú hovoriť, aby nestratili e, tu povoliť rozkol rokovaní. To znamená rýchlejší postup. E, a posledná vec, vy ste komentovali o novom nástroji. Nepochopil som celkom práv, presne, či ste hovorili, že tento nástroj tu budeme mať či pôjdeme článok po článku. Hovorili ste o trialogu či o iných témach. Pani Sipel teraz. Ďakujem. Chcem poznamenať, že keďže e, prebieha vývoj v digitalizácii, potrebujeme ešte viac štandardov na ochranu, pokiaľ ide o e, ochranu súkromných údajov. Chcem spomenúť vetu z vašeho komuníke, kde ste hovorili, že pokiaľ ide o terajšiu smernicu, že technológia by mala slúžiť ľudstvu, nenaopak súhlasím, ale niekedy mám dojem, že v skutočnosti terajšie rozpravy, keď hovoríme o digitálnych trhoch, idú opačným smerom. Hovoríme tu o príležitostiach pre trh, pre podniky, nie však o otázkach, aké pozitívne dopady by to mohlo mať na občanov pracujúcich v jednotlivých ich úlohách. Tiež musíme zistiť, že totiž politici i ľudia si myslia, že sa, e, si myslia, že nemám čo skrývať. Ľudia by mali pochopiť, nejde o samotný výzber dát, ale profiling a analýza údajov je tiež téma. Ľudia podceňujú to, čo sa jedného dňa udeje. Čo dnes vidíme, že kolek zber a analýza má dopady. Môže to byť pozitívne, dostanem dobré ponuky, ale tiež to môže znamenať, že to bude negatívne, že moje poistenie bude nákladnejšie, že nedostanem úver, pretože z analýzy veria, že som zlý klient. Dokonca môžem byť od určitých služieb eh, odstavený Práve dnes som čítala, že PayPal nie je v poriadku. Všetci si teraz myslia, že PayPal je bezpečný spôsob e, platiť cez internet. A dnes som čítal, že PayPal zmenil podmienky a keď ho budete používať, e, dajú vaše meno, adresu, e, fotografiu, účtovné dáta a môžu s nimi robiť, čo chcú. Jediný spôsob momentálne je nevyužívať ho vôbec. Do určitej miery sa mi to páči, lebo možno, že je lepšie si kúpiť knihu e, v skutočnom knihkupectve a nie cez internet. Takže ešte dôležitejšie sú tie vysoké štandardy ochrany údajov a dúfam, že čokoľvek môžete urobiť pre zabezpečenie tohoto, Môže to byť jeden z krokov v tejto oblasti balíček ochrany údajov, ktorý potrebuje tieto kritériá. Ďakujeme. Pán Albrecht. Ďakujem. Nechcem opakovať, čo povedali predvečníci. pretože ma veľmi zaujímajú vaše odpovede práve na tieto body sú pre nás dôležité, hlavne aby sme vedeli, počuli vaš názor na prebiehajúce debaty. Veľmi zvedavý som na to, čo si vymyslíte o obvineniach, že takéto texty by mohli brániť inováciám alebo rastu Tu by som počul rád váš názor. Či zdieľate ten názor, že je tu len tento rozpor medzi ochranou osobných údajov na strane jednej a pod príležitosť spracovať dáta na lepšie inovácie. Či sú tu vzájomné prepojenia. To totiž bolo stanovisko ktorú mali na mysli väčšina ľudí v tomto parlamente. Myslím si, že sa treba vrátiť k takýmto rozprávam. Podľa mňa sme sa trošku dostali od toho, kde pridaleko. Zdá sa, že tu je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že je to jedno či druhé. Alebo než, že by mali byť spoločné tiež ako by mali ísť e, ruka v ruke po technickej stránke. Rád by som si vypočul váš názor a potom zaujíma ma tiež otázka, ako posudzujete momentálnu diskusiu o proporcionalite použitia súkromných údajov na bezpečnostné účely. V členských krajinách hovoríme o zadržiavaní dát telekomunikáciami a tiež hovoríme zachytávaní e, údajov PNR. Takisto tu boli navrhnuté k tomu stanoviska. Čo si vy o tom myslíte, o terajších rozprávach? Ako by sme mohli dosiahnuť väčšiu proporcionalitu vzhľadom na výnos súdneho dvora z minulého roku. Ak máte nejakú radu, podelte sa s, s nami o, o ňu. Pani Gomeš. Sledovali ste najnovší vývoj v rokovaniach medzi USA a EÚ, pokiaľ ide o ochranu údajov? najmä v svetle zmien, ktoré USA e, zamýšľa, pokiaľ ide o e, súdne odvolanie zo strany občanov USA v prípadoch zahraňujúcich e, práva spojené s ochranou údajov. Tiež ma zaujíma, či, ste či sa konzultovala z dohoda TESA, pokiaľ ide o obchod so službami v rámci VTO. Pretože čím viac počujem o tejto problematike, tým viac si kladiem otázku, ako e, to vy budeme riešiť v oblasti služieb. Pretože tu kontrola údajov je, je principiálne dôležitá Rada by som sa informovala o tom, kde sa tu nachádzate. A potom, vy máte tiež úlohu dozoru a vymáhania v súčinnosti s národnými inštanciami. Ako túto úlohu rozvíjate? Mám na mysli svoju krajinu, kde národné inštancie vypracovávajú vynikajúce správy vyzdvihujúc mnohé problémy e, v legislatíve i mnohú prax. Naša Národná komisia pre ochranu údajov prišla s vynikajúcou správou informujúc o e, zozname, VIP zozname, pokiaľ ide o zdaňovanie veľmi diskriminačnej povahy. Vďaka tomu úradu sa to zverejnilo, že tisíce ľudí, ktorí nepatria pod e, e, dopad našich daňových orgánov, môžu zneužívať, manipulovať. Nič e, zásadného sa nezmenilo. Veci sa vyrábajú také, ktoré idú jasne proti stanovisku našich orgánov pre ochranu údajov. Takže otázka znie, čo robíte? aby ste e, realizovali e, vymáhanie e, práva. Mario, nech sa páči. Vaša správa už tak najzaujímavejšou časťou pre mňa sú ciele na rok 2015. Pridávam sa k tým, e, ktorí sa zaujímajú o tieto nástroje, ktoré nám slubujete, pretože my sme v trialógu. Začínali sme pracovať na texte, teraz so sklzom trošku e, som nerozumela tomu, pretože nepatríme k tej generácii e, mobilných aplikácií takáto aplikácia nebude veľmi nápomocná, takže možno by sme to mali v prístupnejšej, e, spracovateľnejšej forme. To bolo len také praktické. A ďalšia otázka sa týka nariadenia, o ktorom sme hovorili, a všetkých tých vecí, ktoré vyvíjate v, v, v, kvôli novým e, výzvam, cloud computing a tak ďalej. Ako e, to vnímate? Nechýba tu niečo? v, našo, v týchto vzťahoch. Napríklad stielaná zodpovednosť pri cloud computingu. Potom, ak hovoríme o e, súhlase, viete si predstaviť explicitný súhlas s veľkými údajmi, ako toto môže riešiť problém? Mohli by ste trošku otvoriť toto, toto okno do budúcnosti, pretože e, pracujete tak trochu v predstihu. Ako vnímate text nariadenia? Na čom pracujete v tejto oblasti? Už tak je tam medzera? Nie je tam medzera? Ako nám môžete pomôcť prekonať tú medzeru? Ďalšia otázka sa týka tej časti správy, kde ide o komunikáciu a školenia. Vidím, že je tu mnoho školení pre špecialistov. Keď sa však hovorí o spotrebiteľoch mladšej generácii, ale i už staršej, pracujete na všeobecnom prístupe, pokiaľ ide o školské osnovy? Hovoríte, že povedali by ste si, že je to na národných štátoch, ale viete, že tie sú v rôznych pozíciách, pokiaľ ide o digitálnu oblasť. Ide o to, aby deti vo všetkých krajinách mali rovnaké schopnosti, možnosti rozvinúť akúsi digitálnu hygienu. Ako to vnímate? Slovo máte teraz vy, pán Butarelli. Všetkým vám ďakujem za túto veľmi zaujímavú za tieto zaujímavé otázky. Rád by som zostal i celé dni, aby sme diskutovali o tejto problematike Vnímam to ako výzvu k ďalšiemu kolu rozhovorov. Pokiaľ ide o vašu otázku, pán Bony, áno, e, v trialógu by sme radi zohrávali už teraz aktívnu úlohu, nie až vtedy, keď to bude, tomu bude neskoro. Sme e, nezávislí, nie sme formálne súčasťou trialógu, ale sme hlavným priamým poradcom e, zákonodarcov, ale tiež komisie Radi by sme sa pridali k tým, ktorí problémy riešia, nie tvoria. E, očakávam i ďalšie otázky, ale už teraz poviem, Toto je môj 23. rok plnohodnotných skúseností v oblasti ochrany údajov. Toto samozrejme nie je ideálna reforma. Videl som mnoho národných predpisov, ak sa mňa spýtate, či by som navrhol ďalšiu, určite by som sa odchýlil od terajšieho návrhu, ale život je zložitý a treba využiť existujúci text. Treba sa vyhnúť tomu, aby zákonodárca urobil chyby. Každý vo svete sa na nás pozerá a očakávajú vynikajúci výsledok. Mal, mal by to byť balíček práve preto, rátame, čakáme e, na rozhodnutie rady v oktobri. V každom prípade ten text, ktorý vytvoríme v júli, bude e, v septembri dovršený, pokiaľ ide o úvodné ustanovenia. Takisto sa budeme snažiť o rovnaký postup aktuálnejší. Musíme počkať na text rady. Začali sme v marci a najnovší, najnovší postup musíme počkať na záverečný text v, júne, v júni. Pokiaľ ide o implementačný plán, je tu množstvo práce, ktorú treba urobiť. Reformu očakávame e, na prijatie 25. až 26. júla. A potom sa rada tomu bude venovať po tretí krát. Ešte bude potrebné formálne schváliť 28 verzií, porovnať ich, uverejniť ich. Takže to bude k dispozícii a zverejnené niekedy v júni, júli budúceho roka. Samozrejme nás čaká veľa dôležitých rozhodnutí. Je tu taká minimálna možnosť prechodného obdobia, než začne fungovať Európska rada pre túto problematiku, podľa toho, ako budú vyzerať delegované akty prenesené právomoci, odporúčania alebo tie osvedčené praktiky, skúsenosti, to by mohlo stačiť. Je to dostatočne pružný spôsob na to, aby sa vytvorila silnejšia, kvalitnejšia ochrana údajov. Pani komisárka Jourová, mm, rozprával som s ňou, ona by s nami chcela úzko spolupracovať, aby umožnila aby sme boli pripravení na toto všetko od prvého dňa. My budeme nielen poskytovať servis, ale budeme aj identifikovať tú architektúru, aby kolegovia mohli pracovať s tým selektívne či bilaterálne, aby sa využívali spoločné operácie alebo rôzne iné nástroje, aby sa na nás mohli obrátiť v rôznych selektívnych prípadoch, pretože Doteraz sa môže na tom pracovať len 12 či 15 prípadov zároveň a máme tu teraz 28 skupín. V prípade tých partnerov je tam naozaj veľa práce a to poradenstvo bude fungovať aj v budúcnosti a my do budúcnosti by sme tiež chceli prispieť aj iným spôsobom, inými aktivitami a poradenstvom. A ďalšia záležitosť, ten nový nástroj či naozaj ide o nové prvky javy alebo výzvy. Už som o tom hovorila, my sa budeme o to snažiť. Samozrejme, my sme neutrál, neutrálna inštitúcia. Nechcem, aby sme sa zaoberali alebo zameriavali len na súkromie a súkromné údaje, ale mali by sme rozpracovať aj širšie témy. ITB alebo iPadová sieť. To bolo úspešné. Množstvo ďalších iniciatív, ktoré s tým súvisia a ktoré sa čoskoro budú realizovať. Mienim niekedy na jeseň kolegov, eh, navštíviť, potriať tým rukou a porozprávať sa s nimi, s týmito dizajnérmi a vývojármi, aby sme vytvorili efektívne nové pravidlá a aby sa brali do úvahy aj perspektívy do budúcnosti. A tá otázka o smernici o súkromí musí sa upraviť. Je neskoro robiť to reformou. Oceňujem, že sa to chcú robiť e, dvomi krokmi predsedám tej pražskej skupine a v 96. ona prišla s takou prvou smernicou v Telekome v tejto oblasti. Skúsenosti teda máme a musíme zabezpečiť, aby táto reforma bola plne konzistentná. Ja viem, že bolo požiadané o nejaké zmeny na poslednú chvíľu. My by sme sa mali ale podrebne na tie potreby pozrieť a v tom nariadení by mali byť nahradené, e, nahradená novými ustanoveniami, ale chceme zabrániť prekrývaniu. A teraz pán Koeja. Ten rámec, ktorý budeme e, zavádzať, by mal byť e, robustný, moderný a mal by reagovať na nový technologický vývoj. A aký je môj názor na prebiehajúce rokovania, či sme na správnej ceste? No už áno, aj nie ešte zatiaľ je tu veľa otvorených otázok a je tu riziko, že v prípade niektorých ustanovení, v prípade legitímnych záujmov, ja si myslím, že tam ideme špatným zlým smerom. Je tu riziko minimalizácie určitých bezpečnostných opatrení alebo že dávame určité manevrovacie pole členským štátom, ale mali by tam byť aj určité prvky ohľadom bezpečnosti, prevencie, kriminality. Vieme, že tá smernica by to mala pokryť. Chceme, aby tá rozprava bola transparentná, nie preto, že by sme vám nedôverovali, ale preto, aby všetci na svete mali možnosť sa pozrieť, čo robíte, a ako to robíte. Mal by to byť balíček, Rada to bude stále nazývať balíčkom a ja by som využil príležitosť, aby som vás v tomto podporil a aby ste e, k tejto reforme pristupovali ako k balíčku. Aj vzhľadom na ostatné inštitúcie. Áno, sme na správnej ceste, ale musíme všetky tieto veci modernizovať, aby e, to vstúpilo do platnosti naraz v jeden deň a nie ako to bolo v roku 2004, že niečo pre jednu inštitúciu v jeden deň, niečo pre iné inštitúcie v inom termíne. Je tu aj istá interakcia, veľké IT databázy alebo bývalé oblasti tretieho piliera, kde dohliadame na niektoré aktivity Európskej komisie alebo určité oblasti, kde majú právomoci členské štáty a aplikácia to je možnosť prenosného textu. Samozrejme, pani kolegyňa, poskytneme aj iné možnosti na webe online, na papieri. Tú aplikáciu sme otestovali a za dve sekundy môžete identifikovať rôzne pasce v tomto texte genetické údaje a podobne. Pani Sipel, ďakujem vám za vašu podporu a tu by som citoval výsledky Eurobarometra z júna tohto roka. 20 rokov po zavedení smernice zo 45. roku menšina ľudí má pocit, e, že majú kontrol nad svojimi údajmi. 20 rokov je v platnosti táto smernica a pokiaľ ide o osobné údaje, áno, neustále poskytujeme naše osobné údaje. 71% obyvateľov si myslí, že to treba takto akceptovať. Ale jedna desatina opýtaných si myslí, že sú, že je správne informovaných o tom, akým spôsobom sa za obchádza s ich údajmi. Áno, je možné, že všetkým zákonodarcom sa to asi páčiť nebudem, ale my sme zodpovední, máme profesionálny prístup a chceme riešiť aj tie oblasti, kde to je nedostatočne pokryté. Veľký rozsah údajov vyžaduje veľkú ochranu. Ochrana údajov v minulosti. Hovorilo sa, že táto ochrana v minulosti tento ekonomický rast blokuje a my sme ako prví uznali význam týchto megadát či veľkých údajov Tá proporčnosť e, e, musí byť prítomná pri ochrane údajov. Je tam to naše stanovisko 43, aby aj článok 15 smernice o súkromí platil pre všetky prípady a pre všetky aktivity na národnej aj medzinárodnej úrovni. Pani Gomeš, rokovanie s členskými štátmi. Práve včera bolo veľmi dôležité rokovanie súvislosti s opravnými prostriedkami sú tam pozitívne prvky, ale aj určité obmedzenia. Samozrejme, situácia nie je ideálna. TTIP, tam sa zaznamenal určitý pokrok. Základné práva jednoducho spochybňovať nemôžeme a ochrana údajov je našou kľúčovou úlohou Vývoj je pre nás akceptovateľný, ale sme len na začiatku cesty a musíme ísť cestou robustnej ochrany a ten dohľad je naša hlavná úloha. Pani Lauristina, tu budem končiť. Kontrola procesorov, spoločná zodpovednosť, spoločné záväzky tom stanovisku, ktoré máte k dispozícii, môžete vidieť, čo sme napísali o cloud computingu, kto je za čo zodpovedný. Je tam aj tá otázka súhlasu, aby ste vedeli, kde sa nachádzame, aby sme lepšie pochopili, aké sú možnosti, čo robíme. Aké je prepojenie medzi Mm, obchodom a obchodnou výmenou, napríklad AU, súkromnými údajmi. A samozrejme aj s pani Jourovou budeme veľmi úzko spolupracovať, aby sa to všetko začlenilo čo najskôr. Ďakujem za vašu prezentáciu aj za vaše odpovede. Our next item on the agenda is... Nasledujúci eh, bod na programe to je francúzsky zákon, vyšiel nový francúzsky zákon o, o sledovaní, o dohľade. Členovia nášho výboru boli naň upozornení a súhľad s touto legislatívou, so zmluvami a s chartou o základných právach, tak tento súlad bol spochybnený a členovia Líbe by radi hovorili o takých problémoch, ako je celá tá skupina odôvodnení, ktorá umožňujú, aby spravodajské služby mohli sledovať ľudí, potom zhromažďovanie údajov, uchovávanie údajov. Vítam pána Franciska Fonseku Moriju, ktorý nás oboznámi s týmto novým zákonom, pretože Európska komisia je strážkyňou zmluv. Ďakujem. Mám tu uviesť návrhy komisie a možno poznáte aj návrhy pána Timmermansa a pani Jourovej, ale ja viem, že tu chcete dnes konkrétne hovoriť o, o tomto francúzskom zákone, o dohľade. Keďže ide o francúzsky e, zákon, tak ak dovolíte, budem hovoriť po francúzsky. De... Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma e, pozvali v mene Európskej komisie. Rád by som potvrdil, že sme prijali a zaznamenali váš list v tejto súvislosti pán komisár Timmermans, pani Jourová a ďalší. E, k tej písomnej otázke, ktorú ste položili pred týždňom, pán Timmermans menej komisie odpovedal to znamená, že samozrejme berieme do úvahy obavy tohto výboru, tejto problematike. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť medzi vami. Ide o technické, procedurálne, právne aspekty a to nám ukazuje, že my v európskych inštitúciách pripisujeme veľký význam problematike zasahovania do súkromného života hovorím, e, používam adjektívu možné zasahovanie, pretože ešte zákon nevstúpil v plne v platnosť. Ak dovolíte, začnem. Parlament aj komisia poznáme politickú, procedurálnu aj inštitucionálnu otázku a kontext tohto zákona Tento zákon bol schválený 24. júna oboma komorami francúzského parlamentu, ale musíme si povedať jasne, ak sa nemilím, v otázkach francúzského ústavného práva tento zákon je prijetý, prijatý, ale nevstupuje do platnosti a nie je promulgovaný, pretože bolo podané odvolanie viacej ako stovka národných poslancov podala takéto odvolanie a teda ide o veľmi vysokú, významnú a dôležitú politickú otázku a možno je to poprvýkrát v histórii Francúzskej republiky prezident Francúzskej republiky sa rozhodol pridať k týmto poslancom, ktorí podali toto odvolanie na e, ústavný súd. A to ma vedie k môjmu prvému konštatovaniu, možno inštitucionálneho charakteru. Ja si myslím, že dnes, 2. júla, musíme najprv nechať, nech prehovorí ústavná rada. To je e, to, čo sa nazýva rešpektovanie právneho štátu a procedúr v právnom štáte. Možno sa vám to nebude zdať ako uspokojivá odpoveď, ale my sme vo veľmi významnej fáze, pretože hlavným strážcom ústavnosti zákona, tak tento strážca sa ešte nevyjadril vo Francúzsku Samozrejme máme príležitosť si prelistovať tento zákon, tento návrh. Vieme, e, čo e, k tomu povedal francúzsky orgán pre ochranu údajov a čo povedal k otázke proporčnosti. Ale musíme samozrejme rešpektovať a počkať na stanovisko Ústavného súdu Francúzska but. Dovolte mi, pokračuje rečník po anglicky. Keď sme v takejto situácii 23. júna podpredseda Timmermans vám formálne odpovedal na tú písomnú otázku a hovorili sa tam dve veci v odpovedi. Poprvé, prvá otázka poslancov EP môže potenciálne priniesť významné politické problémy a preto aj všetci sme si toho vedomi. A ďalej citujem po druhé. Napriek tomu, v zmysle bežných praktik, Európska komisia si nemyslí, že by bolo vhodné komentovať národnú legislatívu členského štátu, kým vnútorný proces ešte nie je úplne dokončený. To je línia, ktorá je aj mojou inštitucionálnou líniou. A nebudem tu zbytočne opakovať. To jediné, čo vám tu môžem povedať, budeme veľmi pozorne sledovať vývoj situácie a sme presvedčení, že táto téma vychádza z takého zásadného princípu a síce rovnováhou medzi základnými právami a bezpečnosťou a sme presvedčení, že vo svetle tých posledných tragických udalostí v Európe Členské štáty majú potrebu sa ubezpečiť, že majú odpovede a nástroje, aby zabezpečili bezpečnosť občanov, ale to sa nikdy nedosiahne plným rešpektovaním základných práv to je základná línia našich politik a takto je to aj v Európskej agende bezpečnosti, ktorú určite veľmi dobre poznáte. Pán predseda, tu by som ukončil moje uvedenie. Ja chápem, že to, čo som vám povedal, ako hovorí francúzske vyjadrenie, veľmi sa nám, vám to nebude pačiť, ale, ale v demokracii a v právnom štáte nechajme najprv prehovoriť základného garanta práv. Ďakujeme veľmi pekne za vaše úvodné slova. No a teraz dostanú slovo poslanci, ktorí požiadali o slovo. Ako prvá pani Grisbeck, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda. Vážený pán Morilo, ďakujem vám za, vašu, za vašu prezentáciu. A hm, legendou, že máte diplomatické aj určité právne schopnosti tento právny text samozrejme niečím, čo pre mnohých z nás v Európskom parlamente predstavuje obrovské otázky a otázniky. Ešte predtým, než sa 24. júna stal zákonom pred samotným vydaním v zbierke, samozrejme vieme, že naše naša ústavná rada sa tomu bude musieť venovať. Áno, je to určitý spor medzi poslancami na jednej strane. No, v podstate vieme, že niektorí poslanci, a dokonca aj prezident, požiadali o tento prieskum, takže my budeme musieť samozrejme počkať na záver. Ja sa tomu budem za chvíľu venovať. Boli tam otázky zásadného charakteru, otázky komunitárneho práva, na, re, rešpektovanie národnej legislatívy voči európskym zmluvám, základným textom, ktoré predstavujú určitý právny rámec. Pokiaľ nedokážete dať záverečné odpovede, no, vieme, že rada samozrejme ešte celú problematiku analizuje, a to znamená, že záverečná odpoveď nás stále čaká. Odpovede na otázky, ktoré sme položili komisii, pán Timmermans, podpredseda komisie, Hm, povedal, vy ste o tom hovorili, ale ja neviem, mne sa nezdá, či som to všetko pochopila z vašich odpovedí. Je otázka, ktorá sa týka samotného princípu. alebo určitej záležitosti právneho charakteru, pretože my skutočne nevieme, či tento zákon o sledovaní o spravodajských službách, či to skutočne je v súlade s európskymi zmluvami. A iste mnohí z nás sa na to dívame podobným spôsobom. Ja si skutočne myslím, že urgentné, zásadné, nevyhnutné je vytvoriť tý legislatívny rámec, napríklad vo Francúzsku, napríklad čo sa týka sledovania, odpočúvania zhromažďovania údajov, by to bolo skutočne transparentné, by tu neexistovala nejaká šedá zóna. Tak ako všej krajine v oblasti spravodajských služieb že dnešného dňa, ja by som vám mohla ešte povedať, že jednoducho nie som nejaká idealistka, nie som bojovník proti bezpečnostným zložkám, ja som právnička, a ja chcem, aby tu bol určitý rámec. Nemôžeme ani hovoriť, že to je nezákonné, pretože my v podstate nemáme vôbec k dispozícii taký právny systém. Čiže je zásadné, aby u nás existoval právny rámec, aby to bol jasný právny rámec, aby to bol nástroj, ktorý je prispôsobený dnešnému vývoju aj novým technickým možnostiam. Štyri vece štyri veci. Prvá obava, ktorú mám, rovnováha na jednej strane medzi základnými právami a na druhej strane bezpečnosťou. No, v demokracii to je zásadné, ale v tomto texte chýba jedna dôležitá vec, ktorá vyvoláva obrovské otazníky. Tradične a ústavne súdca, ktorý by mal byť nezávislý, garantuje osobné slobody a o tom sa to vôbec nehovorí. Je tu napríklad isté povolenie pre vládnych predstaviteľov, avšak tam ani nie sú nejaké záväzky pre exekutívu, pre údatné prípady, napríklad vôbec nemusí požiadať o nejaké protistanovisko a tak ďalej. Ďalšia otázka, či skutočne je to v súlade s článkom 2 zmluvy o Európskej únie, hlavne čo sa týka rozsudkov v tejto oblasti. Kolegovia k tomu iste tiež vyjadria. Ďalej je tu tiež otázka uchovávania údajov, doba uchovávania údajov, hromadný zber týchto údajov a niekoľko ďalších sa ale vidím, že čas vypršal, takže takže keď bude stanná rada predložiť nejaké rozhodnutie, tak dúfam, že budeme mať viac času. Áno, poprosím vás, aby ste sa pýtali stručnejšie, pretože to budeme do polnoci inak. Pani Intveld, vy ste ďalšou rečníčkou, nech sa páči, áno, ďakujem pekne, predseda. Ja musím povedať, že nie som úplne presvedčená argumentom, ktorý komisia neustále opakuje, že nevyjadrujeme sa k národným právam a zákonom, pokiaľ nevstúpia eh, do platnosti keď pán Orbán hovoril o treste smrti, tá komisia sa veľmi rýchlo vyjadrila, to nebol ani návrh zákona. A keď hovoríme o rozpočte v európskom semestri, tak komisia sa vyjadrí ešte predtým, než ich parlament príjme. Takže ja tento argument neakceptujem. Komisia odkladá ten moment čo najviac. No a druhá vec, ktorú ste spomínali, Európska komisia sa nevyjadruje k ústavnosti národných zákonov Hm. Ale o to komisiu len nežiadame. Chceme, aby ste sa vyjadrili ku kompatibilite nie s Národnou ústavou, ale s európskymi zmluvami a chartou základných práv. A komisia určite má k tomu stanovisko, lebo bolo, zákon bol prijatý a byť, že je tam verifikácia, bolo to prijaté, takže čo vám bráni? Nie ste politický eunuch, máte stanovisko, právne oddelenie, politická komisia má stanovisko a ja by som vedela rada, aké je. Je vaša povinnosť nás s tým oboznámiť. Ďalej, vy ste povedali, že musí existovať rovnováha medzi základnými právami a bezpečnosťou. Nie. Základné práva sú základné. A preto musí byť eh, bezpečnosť. No a, a hovorili sme o mučení, ktoré aplikuje CIA. Hovorili sme, že treba rokovať a trochu ustúpiť, trochu mučenia, aby sme za to dostali bezpečnosť. Nie, o tom sa nedá rokovať. Zákaz mučenia nie je, o tom sa nedá rokovať, rovnako zákaz otroctva, ako sloboda prejavu. To sa nerokuje a preto právo na ochranu súkromia o tom sa nedá rokovať. Treba príjmať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zlúčiteľné so základnými právami a je to úplne možné. A ja už teraz vám chcem povedať, pán Fonseka, že ja rovnakú otázku sa budem pýtať na zákon, ktorý práve navrhol holandský parlament, čo by umožňovalo e, tajným službám monitorovať našu komunikáciu a pohyb na internete e, bez akéhokoľvek pozor- e, podozrenia a obmedzenia. Musia povedať, že to robia s dobrým, na dobrý účel. Ale s týmto vás budeme ešte tiež otravovať. No a ja si by som si želala, aby Európska komisia konala test Európskej ústavnosti, predtým, než to vstúpi do platnosti a všetci vieme, že zákony, ten na stole, pokiaľ súd v Luxemburgu sa nevyjadrí. No a samozrejme, Luxemburg to robí pravidelne, takže namiesto, aby sme dlho čakali, tak očakávam od komisie, že on vedie svoju prácu tak, ako v oblasti politiky hospodárskej súťaže a štátnej pomoci Viete sa rovnako nesprávate a v oblasti základných práv. Ďakujem pekne. Pani Žoli ako ďalšia. Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež rada vyjadrila svoje sklamanie, že sme nedostali stanovisko komisie. Ja si myslím, že to je že vlastne ústavná rada sa tým musí zaoberať a v podstate aj v minulosti sa o tom už uvažovalo bolo to v podstate len kvôli, no, vďaka tomu, tu bola obrovská kritika zo všetkých strán. Áno, bolo to trochu neobvyklé. Samozrejme, že ústavná rada sa nebude venovať úplne celému textu, ale len niekoľkým ustanoveniam, na ktoré poukázali poslanci. A ja sa pýtam, či je to kompatibilné, tento zákon so základnými právami, ktoré sú zakotvené v našej zmluve. Bezpečnosť je len jedným z cieľov tohto zákona. Tento zákon by mal tiež fungovať ako prevencia kriminality. Ďalej sú tu niektoré ekonomické priemyselné záujmy. Tento zákon umožní masové hromadné sledovanie čiernymi skriňkami využívanie niektorých algoritmov práve v týchto skrinkách. No a my sme zistili pri diskusii o tomto zákone, že hromadné sledovanie v podstate už od roku 2007 existuje a že sa týka komunikácie medzi Francúzmi a cudzincami. Takže akákoľvek komunikácia sa uchováva a tá dĺžka uchovávania, to je samozrejme dôležité. V súčasnej dobe začne táto lehota bežať až vtedy, keď sa začnú tieto dáta analyzovať, čiže je to obrovský zásah do našich práv, základných občianských práv a ja dúfam, že komisia nám k tomu konečne niečo povie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja podobne ako moji kolegovia francúzske poslankyne veľmi, veľmi pozorne sledujem tento text, vývoj, pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené a Národného zhromaždenia Senáte. Ja by som rada na úvod povedala, že myslím, že to hlasovanie poslancov, ktorí boli zvolení vo všeobecných voľbách, takže sú to poslanci, nie sú to europoslanci, ale sú to poslanci Národného parlamentu, ktorí boli zvolení, a keď ten text bude väčšinovo schválený, a v podstate sú tam aj poslanci pravice a ľavice, tak vlastne by sme mohli takýto demokratický postoj viacej rešpektovať. Ústavná rada, áno, poprvýkrát sa na ňu obratil pán prezident našej krajiny, myslím, že to je pozitívne a dobré, ale mohli by sme počkať na výsledok vyšetrovania tejto ústavnej rady a Sophie to táto rada by mohla na, napríklad požiadať o stiahnutie. Je to možné, oni majú tú právomoc, takže sú tam isté články, ktoré môžu využiť a práve oni zaručujú slobody, základné práva, Takže skutočne je to úžasná informácia, že prezident sa na nich obrátil a preto by sme mali byť opatrní a vyčkať výsledok. Natalie Griesbeck už o tom hovorila, mali by sme sa snažiť pracovať na situácii vo všetkých 28 krajinách EÚ, ak majú takúto legislatívu, niečo také, čo je napríklad aj u nás vo Francúzsku, napríklad je to výbor kde sú zástupcovia Najvyššieho súdu, poslancov, senátorov, na ktorých sa obratíme ešte vopred, tam tiež zástupcovia správneho súdnictva, trestných, trestných súdov a tak ďalej. Sú tu isté obavy a to je predsa normálne. Je to prvý prípad takého textu, ktorý sa snaží na jednej strane dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a kontrolou. Takže to, že sa prezident obrátil na ústavnú radu, je myslím správne. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v ostatných štátoch, tak áno, snaží sa z tej systémy, ktoré by na jednej strane chránili slob- slobodu, ale na druhej strane chránili aj našu bezpečnosť. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Birgit Sipel. Ďakujem poprvé. Aj demokraticky zvolený parlament môže príjmať rozhodnutia, ktoré porušujú ústavu alebo európske, európske zmluvy a preto je primerané veci kontrolovať a preverovať. Po druhé, rovnováha medzi bezpečnosťou a základnými právami. Na začiatku tejto debaty, ktoré už dlhšie vedieme, som si myslela, áno, to musíme, ale teraz už tieto debaty nemôžem ani počuť. Mám taký pocit, že že čo svetí prostriedky a keď len poviem, že by to mohlo prísť, priniesť viacej bezpečnosti, to musí byť. No a že by sme mali prijať obmedzenie základných práv. Nie. A súhlasím s Sophie Indveld, základné práva sú základné práva. Ale rada by som niečo povedala tiež samotnému postupu. Áno, 23. alebo 24. júna bolo prijaté formálne rozhodnutie, teraz sa to preveruje, to je všetko dobré a pekné, ale Diskusie o tomto zákone nezačali len v júni, ale už oveľa skôr. A preto myslím, že by sme sa mali zamýšľať nad tým, že keď isté že keď sa dopočujeme o istých znepokojujúcich záležitostiach, tak by sme mohli zasiahnuť minimálne neformálne skôr do plýtvania energiou a časom, keď nejaký zákon pri ktorom sa obávame, že ide nesprávnym smerom, necháme prejsť a na konci zistíme a skonštatujeme, že naozaj je to neprípustné a treba začínať s prácou od začiatku. Takže by sme mohli zasiahnuť trošku skôr a skutočne chýry a obavy a obvinenia o tom, čo je nepríjemné. No, keby bolo skutočne tak, že tajné služby relatívne nekontrolovane e, zhromažďujú údaje a môžu odpočúvať a sledovať občianske inštitúcie, že neexistuje kontrola, transparentnosť aj nie je jasné, prečo sú tieto dáta kontrolované. Myslím, že Myslím, že to chápem, že komisia sa nevyjadruje detálne, ale tento tiež súhlasím so Sophie Intveld. Dohodnutý text Národného zhromaždenia a Senátu bol predložený a dalo by sa opatrne diplomaticky povedať, áno, mohol by to byť zdroj obav, alebo nie minimálne podľa súčasnej situácie, aj keď sa ten zákon možno ešte zmení. Ďakujem pekne. Anna Gomeš. Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedala pani Birgit Sipel, ona je koordinátorkou našej skupiny. A ja dokážem argumentovať teda príjmať argumenty typu, že je to v podstate demokratická inštitúcia. Som to videl aj v iných krajinách, kde takéto inštitúcie prijali veľmi zlé rozhodnutia kontraproduktívne, pokiaľ ide o ľudské práva, bezpečnosť, napríklad americký kongres, ktorý je demokratickou inštitúciou, dal zelenú programu tých nelegálnych prevozov, možnostiam mučenia, Patriot Act, americký zákon, dávania ľudí. Ja to nespochybňujem. Tu bola demokratická inštitúcia, ale občas robia obrovské chyby. U nás pod tlakom udalosti sa zdá, že vychádza úplnému šialenstvu, ktoré by mohlo mať skutočne veľmi negatívne dopady a výsledky. Nepáči sa mi, čo vidím, ja všetkým vzhľadom na to, že to prišla ako iniciatíva vlády z mojej politickej rodiny, socialistov, vláda, ktorá v podstate dáva určitý tón v Európe, či už sa im to páči, alebo nie. Takže ja skutočne verím, tento tento ústavný orgán vo Francúzsku odvedie dobre svoju prácu. Ale my nemôžeme len zostať nečinne sa prizerať nemom úžase na to, čo považujeme za kontraproduktívne a nebezpečné s ohľadom na bezpečnosť a predovšetkým, keď sa pozrieme na možné porušenia ľudských práv, ku ktorým by mohol prísť. Nepáči sa mi to, čo vidím vo Ventimilia. To, čo sa deje, to, čo hovorí francúzsky premiér o šoku civilizácií, mám obavy a musím hovoriť, keď vidím, že situácia by to bolo v inej politickej rodine, hovorila by som viac o tom, o veľkých chybách, ktoré robili politickí aktéry mojej politickej rodiny. Akože krátky komentár pani Infeld. Nadviažem na kolegu, ktorý povedal, že musíme re- rešpektovať demokratické rozhodnutia národných parlamentov, ale oni sú viazané európskym zákonodarstvom. Nemôžu robiť čo len chcú. A irónia, ktorú vyjadrím, je, že na francúzskom území je mesto, ktoré bude, na ktoré spadá e, tento zákon a toto mesto budeme navštívime budúci týždeň. Ďakujeme. Máte slovo teraz vy, pane. Ešte komentár, ale naozaj len stručne. Len upresním. Asi si dobre týkala, e, čítala e, text a videla si, že poslanci sú vyňatí, novinári. Je tu zoznam všetkých tých, ktorí sú e, vyňatí. Novinári, po, poslanci, len by si mala teda istotu vo vzťahu k Štrásburgu. Ak títo ľudia, lekári, právnici, poslanci hovoria s ľuďmi z zahraničí, všetko, čo hovoria, sa zachytí. A to je jedna z veľkých lží, ktorá sa v parlamente nikdy nediskutovala. Pán Murio, vaše komentáre. Budem stručný. Už som povedal, že som veľmi rád, že som tu. To znamená, že hovoríme o čomsi veľmi dôležitom. Otázka je, že možno nie sme rovnakého názoru, môžeme tak z toho vychádzať, a otázka, že to neberieme tak vážne, Prvá otázka pani Grisbeck. Áno. Komisia uznáva, že tento zákon že asi povedie k dôležitým otázkam. My ako strážcovia zmluv máme konkrétnu úlohu, ak neexistuje národné E, na zákonodárstvo komisia sa môže vyjadriť. Pani Intveld, keď komisia sa vyjadruje v rámci semestra, sú tu dve e, nariadenia, ktoré sa tu vzťahujú. Obávam sa, že tomu tak nie je. Článok 4, 2 EU doslovne hovorí, že Únia má rešpektovať určité funkcie vrátanie zachovania národnej bezpečnosti. Teda mimo pola e, platnosti. Tiež článok, článok 4.2. Pa la Bible, se ne pas des droits canon, il a Je tu množstvo otázok, a môžem vás uistiť, komisia to bere veľmi vážne. Myslíme si, že najlepšie, čo môžeme urobiť, je rešpektovať normálne postupy. Vy ste hovorili o tom, že s, s, ak sa treba, tak sa vyjadríme. Nebudeme čakať na 30, eh, tých 30 dní, pretože predstavitelia komisie konajú. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Nadobudol som dojem, že k tejto téme sa ešte vrátime na budúce snáď, alebo v budúcnosti. Thank you. Uh, Ďalší bod našeho programu. Dohovor o prevencii terorizmu a dodatočný protokol 19. mája 2015 Rada ministrov Rady Európy prijala dodatočný protokol k Európskemu dohovoru o prevencii terorizmu vo vzťahu k tzv. tzv. zahraničným bojovníkom. Tento protokol má za cieľ implementovať trestnoprávne aspekty eh, rezolúcie 2178 OSN, kde ide o hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť zo strany teroristických aktov. 1. apríla 2015 Rada prijala rozhodnutie a eh, oslovila negociačné direktívy pre komisiu. V rovnaký deň došlo k prvému výmene názorov. Počas tohoto stretnutia e, boli tu obavy, pokiaľ ide o nedostatok e, v rozdeľovaní kompetencie, nedostatok informácií. Koordinátori rozhodli, že pán Moraes pošle pánu komisárovi Avramu pôsobí list 11. mája 2015, aby vyjasnili túto tému. Dodnes e, pán Moraes nedostal odpoveď. 15. júna 2015 Európska komisia prijala dva návrhy pre rozhodnutia rady autorizujúc podpis v mene EÚ, teda tohoto dohovoru o prevencii terorizmu. Je to doplnkový protokol. Európska komisia dnes zastúpená Eh, pánom Luixom z DG Home eh, bude prezentovať oba návrhy. Potom bude krátka výmena s poslancami. Máte slovo, pán Luix. Thank you very much. Um, good afternoon, everyone. Um, I was here on the 1st of April. 1. apríla tu, som tu bol. Hovoril som vám o status quo k rokovaniam o takomto protokole. Áno, dostali sme list pána Moréša. Odpoveď sa pod, pripravila a však pozastavila, pretože právne služby rady a lotičské predsedníctvo tiež s nami malo prvú, prvé stretnutie pred pár dňami a tak som si myslel, že najprv vás budeme informovať a potom až potom tejto výmene názorov budeme aktualizovať našu odpoveď. Poznáte teda stav. E, rezolúcia zo septembra žiada členské krajiny OSN, aby kriminalizovali množstvo e, postupov, e, cestovanie, tréning a tak ďalej Naši lídry súčasne nás požiadali komisiu, aby sme sa pozreli na rámcové rozhodnutie z roku 2008, ktoré definovalo terorizmus a poskytovalo minimálne sankcie. Toto všetko prebiehalo. To, že ISIS e, v júni vyhlasilo kalifát, E, ovplyvnilo tieto kroky a my sme už neboli v politickom e, váku. 30. augusta šéfovia krajín povedali, že pokracujte revíziou e, rámcového rozhodnutia a požiadajme Eurojust o viac, Eurojust o viac podrobností náhle a po pare parížských útokoch Rada Európy rozhodla spustiť rokovania o dodatočnom protokole k dohovore 196, kde ide o boj proti terorizmu. A tak tie ospravedlenia, ktoré som tu odprezentoval o skutočnosti, že na jednej strane rokujeme v Rade Európy v Štrasburgu o podstate, chceli sme totiž naše štandardy, aby sa odzrkadlili dodatočnom protokole e, Rady Európy. Súčasne tu v Brusele sme rokovali o mandáte udalosti. Už my sme to nevytvorili, túto situáciu. Kľúčom bolo, že EÚ a členské krajiny sa vložili plne do týchto rokovaní, hoc aj cena bola takou komplikovanou procedúrou. Teraz sme e, v normálnej situácii, čo sa potom udialo. Rokovania, ktoré sme dovršili v prvom týždni aprílovom, parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa pozeralo na text a požiadalo o ďalšie záruky a odkazy na ľudské, základné ľudské práva a zábezpeky. Tie sú teraz v texte. Potom Stretnutie ministrov 19. maja v Bruseli potvrdilo politicky ten text. A teraz sme v tej formálnejšej podpisovej fáze. Dve rozhodnutia, ktoré máte pred sebou, sú tak trochu nezvyčajné. Prečo? Trošku sa vrátim ešte. Po právnej stránke podpis normálne medzinárodnej dohody, dodatočného protokolu v tomto prípade, znamená že sa technicky súhlasí s textom, politicky máte zámysel implementovať ho a viaže váš povinnosť lojalnosti. Nepovedať nič, čo by ohrozilo implementáciu dohovoru, v tomto prípade protokolu. Ešte to právne nie je záväzné. Začne, stane sa to tak e, záväzným a budete zmluvnou stranou, keď ratifikujete ten tzv. záver. Je praxou, že komisia navrhne balíček s podpismi aj závermi pro jednom balíčku. V tomto prípade sme sa rozhodli tak neurobiť. Ako som už bol tu povedal, počas rokovaní potrebujeme mať informovanejšiu diskusiu o kompetenciách Dva návrhy, ktoré máte pred sebou, sa odchyľujú od našeho textu. Podpis dohovoru. Potrebujeme najprv podpísať pôvodný dohovor. Článok 10 protokol to explicitne hovorí. Nemôžete sa stať signatárom protokolu, ak nie ste signatárom pôvodného dohovoru. A my sme vtedy neboli. Je to teda právny predpoklad. E, kompetencie tu nie sú otázkou, pretože každý vie, že tá materská, ten materský dohovor o, o terorizme je takým zmiešaným balíčkom. Určité kompetencie sú zdieľané, iné sú zasa výlučné, ale to je jedno, pretože všetky členské krajiny okrem Českej republiky sú signatármi tohoto dohovoru a náš podpis a, a pod dohovoru bude len doplnkom. Otázka znie, o kom je ten protokol, kto má podpisovať v mene EÚ, členské krajiny alebo EÚ. My sa domnievame, že je to kompetencia výlučne EÚ, pretože na základe nedávnych e, rozsudkov, ako i podľa zmluvy článok 3.2 sa hovorí, že je tu výlučná kompetencia únie, keď sa uzatvára medzinárodná dohoda a je tu možnosť ovplyvniť existujúce pravidlá alebo ich dopad. My tu máme rámcové rozhodnutie i ďalšie nástroje boja proti terorizmu, ktoré kde EU už má interné kompetencie a je len logické a konsekvenčné sú i externe. V tomto prípade v, na pôde Rady Európy. V podstate veci, čo je v protokole? Je to o kriminalizácii piatich typov správania účasti e, na skupine alebo zhromažďovaní s cieľom e, podniknúť teroristické e, útoky alebo terorizmus, čiže účasť. Po druhé, príjmanie pasívneho tréningu, cestovania do zahraničia s teroristickými úmyslami, E, financovanie tohto cestovania, vycestovania, alebo organizovanie, alebo uľahčovanie e, teroristických útokov. Pre mňa je dôležité zdôrazniť, že členské krajiny, keď toto transponujú do národného práva, ak si myslia, že už majú dostatočné právne nástroje na kriminalizáciu týchto správaní, netreba e, na novo vyrábať tieto teroristické nové e, postihy. Po druhé, všetky tieto typy správania sa musia činiť zámerne a ne- nelegálne. Dám mám príklad. Som e, bankér, bankár. Niekto ku mne príde. Toto je skutočný prípad E, e, zažiadam o 5000 pôžičku pôvodne ako na e, opravu kuchyne, ale bankár v tomto prípade koná legálne a, a nemá zámer financovať terorizmus. Bol odpovedený. To bol teda konkrétny obsah k tejto zámernosti a nelegálnosti. Pokiaľ ide o ľudskoprávne závespeky. Nájdete tu odkazy na ne v preambule, ako aj v článku 8. Správneho pohľadu neboli potrebné, pretože všetky závespeky v materskej kom dohovore by sa boli vzťahovali na protokol. Ale aj tak zhromaždenie parlamentné povedalo nie, hoci je to i zjavné, znovu to definujme tie, ktoré tieto záruky. Takže tieto odkazy nájdete v preambule, ako i v článku 8. Čo to v praxi znamená? Nuž no tak znamená to, že princíp proporcionality musí byť úplne rešpektovaný. Po druhé, že právo na spravodlivý proces musí byť zaručené a že dôkazné bremeno je E, na strane prokuratóry žalujúceho, nie na pleciach toho, ktorý je obvinený. Samozrejme, e, že musí byť zachovaná i prezumcia neviny. Ak teda to mám zhrnúť, za pomoci našeho lusemburského blížiaceho sa predsedníctva máme, máme, máme jeden cieľ, tri stretnutia tento ten mesiac v júli, aby sa vyriešila otázka kompetencií medzi členskými krajinami, ktoré majú rôzne názory. Česká republika chce ratifikovať v prvom rade maďarský dohovor, to je v ich rukách a veci sa tam hýbu v Prahe konať patričným spôsobom. E, niektoré členské krajiny sa domnievajú ďalej, že celý protokol alebo jeho časť je súčasťou zdieľaných právomocí. Tu sa nezhodujeme. Ide tu o právnu interpretáciu e, zmluv a e, judikatúry. Like Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Medeker zo stáleho zástupenia Luxemburska. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste predsedníctvu EU dali možnosť sa vyjadriť. Kolega už široko vysvetlil situáciu týchto dvoch návrhov návrh rozhodnutia podpisu dohovoru vyprýva z toho, že pristúpila k, tej, k tomu materskému dohovoru a toto ide, tu ide o anex, teda o dodatok. Európsku, Európska komisia jej zamestnanci veľmi podrobne sledovali genézu e, tohto dokumentu, ako aj nezvyklé rokovania medzi Bruselom a Štrásburgom, pokiaľ ide o vývoj prác v Rade, členské štáty pri prvej výmene názorov na začiatku tohto týždňa ešte za lotišského predsedníctva. E, my v júli pod luxemburským predsedníctvom máme naplánovaných e, naplánované tri schôdze a uvažujeme o schválení na jeseň Obsahu v podstate predstaviteľ komisie dobre vysvetlil a ujasnil, kde sú tie sporné body eh, pre väčšinu členských štátov v rade. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um... Ďakujem. A teraz otváram diskusiu. Pán Depres, ako prvý ste sa požiadali, eh, ste požiadali o slovo. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro, ale mal som iné povinnosti a veľkú časť vášho expoze som si nemohol vypočuť, takže možno niektoré veci budem opakovať. Nebudem hovoriť o podstate či obsahu, pretože mm, z väčšej časti súhlasím. Budem hovoriť skôr o procedúre. Prvá otázka aby sme mohli byť zainteresovanými alebo zúčastnenými stranami dohovoru, tak musíme podpísať tu základ, ten základný alebo materský dohovor. Mohli by ste mi povedať, koľko členských štátov to už podpísalo? To by nám dalo predstavu tom, ktorí môžu potom fungovať aj v rámci toho dodatočného protokolu. A pokiaľ ide o podpis dodatočného protokolu, ak som správne pochopil, ten článok 3.2 zmluvy e, hovorí, že EÚ by mala byť signatárom dodatočného protokolu. Áno, je to tak? Ale mám problém so znením niektorých článkov, bod 4, ale aj iné každá zainteresovaná strana príjme opatrenia potrebné na zabraneniu e, porušenia v oblasti e, trestného poriadku, tak ale akým spôsobom môžete podpísať e, v mene niekoho a angažovať zainteresovaných, ktorí nie sú signatári, ale zároveň tým pádom by mali vstúpiť do ich trestného práva nejaké ustanovenia, pretože sa hovorí o nejakých porušeniach trestného poriadku a pre mňa je tu taký konceptuálny problém. Bol by som rád, keby ste mi to trochu vysvetlili, lebo som z toho trochu vyjavený. Ďakujem. Nie je žiadna ďalšia otázka, tak nech sa páči, mohli by ste odpovedať. Ďakujem, pán Depre. Môžem, vaša otázka mi umožňuje objasniť určité body. Všetky členské štáty EÚ okrem Českej republiky nie len podpísali, ale aj ratifikovali a sú teda právnicky e, zúčastnenými alebo právnymi subjektami tohto dohovoru. E, pre luxemburské predsedníctvo je to samozrejme predpožiadavka alebo požiadavka. Nemôžete byť súčasťou protokolu, keď nie ste súčasťou základného nástroja. A pokiaľ ide o kompetencie, článok 3.2 zmluvy o fungovaní EÚ, teda nie T, ale EÚ. A tento článok definuje v klauzule kompetencií, ktoré sú exkluzívne pre EÚ a tam je odsek 2 tohto článku, kde sa hovorí, nemám ho síce pred sebou, ale sú aj exkluzívne kompetencie, keď po uzavretí určitej medzinárodnej dohody, že toto uzavretie medzinárodnej dohody môže viesť k zmene rámca aplikácie európskeho práva, ktorý, ktoré už existuje. A v tom prípade je to rámcové rozhodnutie z roku 2002, revidované v roku 2008 a EÚ. Už v zmysle tejto kompetencii to urobilo dvakrát v roku 2002 a 2008 išlo o tretí pilier rámcové rozhodnutia pred dramatickými parížskými udalosťami a predtým, než sa Rada Európy e, takto angažovala, sme mali mandát otvoriť znovu diskusiu a lisabonizovať toto rámcové rozhodnutie, teda nie len otvoriť obsah, aby sme odpovedali na fenomén zahraničných bojovníkov, a vlastne tým by sme aj odpovedali na apel Rady bezpečnosti OSN, ale aby sme to zároveň zmenili na smernicu, aby z toho bol nástroj, plnoprávny nástroj komunitárnej legislatívy. A to má samozrejme určité právnické efekty a tá podstata, to, čo chceme povedať, že sme dostali e, mandát, inštrukcie od našich šéfov vlád a štátov, aby sme revidovali toto rámcové rozhodnutie? Existuje už určitý národný právny rámec? Máme zámer a je to aj v novom programe pre bezpečnosť e, a to rada na najvyššej úrovni pod, e, potvrdila, to som si nevymyslel ja, a kolegium komisárov rozhodlo, že revízia tohto rámcového rozhodnutia bude na programe v roku 2016 a prípravné práce už začali. A našou tézou je, že aby sa to dostalo do tej kategórie článku 3.2 2, existujú už pravidla v tejto oblasti. EÚ svoje kompetencie realizovala a môžeme predpokladať zmeny. A teda tento protokol a Rada Európy budú mať samozrejme jasný istý vplyv na legislatívu a dodávam zároveň, Každá zo zúčastnených strán je vyzvaná, aby aplikovala tento protokol a my chceme navrhnúť harmonizovanú európsku aplikáciu prostredníctvom tejto smernice pre niektoré členské štáty to nebude mať nejaký vplyv, pretože už majú takéto nástroje. Pre niektoré členské štáty to nemení absolútne nič a pre iné samozrejme to zmeny bude znamenať, pretože budú musieť zaviesť do ich národnej legislatíve e, zmeny. Dúfam, že som odpovedal na vašu otázku. Anna, ešte máš nejaký komentár? Okrem tých rozdielov v kompetencii, legálnej kompetencii, čo by bolo rýchlejšie a v harmonii, v súlade s konceptom a problémom zahraničných bojovníkov a rešpektovania ľudských práv? Členské štáty a komisia sú jednomyselne za, v zmysle protokolu treba urobiť to, čo je tam zakotvené. Technická, technicky je aj politický dohoda k textu, teraz len právnicky treba upresniť procedúru, podpisy, závery a tak ďalej. Ako som na úvod hovoril, obvykle obe tieto etapy alebo oba tieto dokumenty navrhujeme naraz, hoci sú to právne dva odlišné dokumenty. tomto prípade sme sa rozhodli balíček rozdeliť na dve časti, e, dva podpisy, dva rozhodnutia o záveroch. Ak kompetencie sú vzdielané a je to miešaná dohoda, tak ten proces bude prebiehať dlhšie. Nielen EÚ, ale aj každý členský štát musí ratifikovať protokol, aj ten základný nástroj a Oba tieto procesy majú rozdielne rytmy či tempo. Ak sa ponáhľame a potrebujeme kritéria, tak je to kritérium exkluzívnej kompetencie, je v, ako procedúra e, rýchlejšia a účinnejšia a možno aj najviac zodpoveda duchu a e, tomu, čo je napísané e, v zmluvách. Ešte kolega Depres chcel by som sa ubezpečiť, že som vás dobre pochopil. Keď čítame článok 4.5, čo to znamená, že Európska komisia predloží jednu či dve smernice a tam, tak zaviaže členské štáty, aby do ich trestného poriadku zaviedli tu e, definované trestné porušenia so sankciami, ktoré tomu zodpovedajú. To je to, čo ste vypovedali? Áno, presne tak odpovedá rečník. No tak e, som stále viac a viac prekvapený a rečník sa hrá s mikrofónom, tak nevieme, čo chce povedať. Do you want to reflect that? No? No? Okay. Okay. Uh, thank you very much for the uh, question. Ďakujem za otázky. Okay. Um, the next item is uh, presentation of legal opinion. Nasledujúci bod prezentácia právnej služby v roku, v roku 2014 koordinátori sa rozhodli použiť e, postup podľa článku 50 poriadku, aby mohli schváliť pozíciu EP nad ktorom témam. Sú tu tri správy, ktoré sa týkajú. Spravodajcom je pán Claude Moraes. 14. apríla 2015 zastupca rada informoval Libe, že rada mieni urobiť niekoľko zmien v návrhu komisii. Aj nás informoval o tých hlavných líniách. Komisia vyjadrila súhlas s návrhmi rady. 27. apríla 2015 sa koordinátori rozhodli požiadať právnu službu EP aby vypracovala stanovisko k týmto trom témam, hlavne v tých najvýznamnejších zmenách, ktoré navrhovala rada. 23. mája to dostal pán Moraeš a aj ostatní členovia výboru LIBE to dostali k dispozícii. Najprv dám slovo zástupcovi právnickej služby EP, aby predložili svoje stanovisko a potom bude pokračovať diskusia. Nech sa páči. So, uh, there are three commission proposals on the table. Máme tu tri návrhy komisie k diskusii vo vašom výbore. Každý z týchto návrhov má niekoľko právnych základov a chce zrušiť niekoľko zastaralých aktov v oblasti slobody, bezpečnosti a práva. Právna služba dostala dve otázky od Libe. Prvá, či výber nariadenia je v súlade so zmluvami. Na túto otázku sme odpovedali súhlasne v prípade troch, vo všetkých troch návrhov. Áno, nariadenie je vhodnou voľbou pre všetky tieto tri návrhy. Rád by som zvoraznil, že zmluva nestanovuje, aký špecifický akt sa má používať pre zrušenie aktov EÚ, len sa tu hovorí, že ak sa nehovorí, aký konkrétny akt má schváliť, tak e, inštitúcie sa rozhodujú od prípadu k prípadu. Sú tu dva návrhy, kde e, právny základ, tak ako bol navrhnutý komisiou, nešpecifikuje ten postup, len sa hovorí, že by to mali byť opatrenia. V týchto prípadoch týchto návrhov či, číselkom 2014 713 až 714. V prípade týchto dvoch návrhov je zákonodárca má možnosť si slobodne vybrať vhodný druh právneho aktu a komisia navrhla použiť rozhodnutie a podľa tohto návrhu rady a na základe toho sme tiež pracovali, rada navrhla, aby sa tento návrh zmenil na nariadenie. Urobili sme analýzu, či je argument za alebo proti, či skôr teda pre, je argument pre nariadenie alebo pre rozhodnutie a podľa argumentu súdneho dvora ten výsledok by mohol byť rovnaký ako v prípade priamo uplatniteľného nariadenia, ak je to ustanovenie bezpodmienečné a dostatočne jasné a precízne. Teda podľa našej analýzy môžeme povedať, že ak by to bolo rozhodnutie alebo nariadenie, tak ten výsledok by bol rovnaký. Tretí návrh, kom 2014-715, to je trochu iný prípad. E, dva právne základy špecifikujú, aký právny akt sa má použiť a špecificky odsek e, tejto dohody umožňuje, zatiaľ čo ďalší článok umožňuje, aby to bolo nariadenie. Komisia a rada navrhujú nariadenie pre ten tretí návrh. Nariadenie je e, taký druh nástroja, ktorý je v súlade so všetkými právnymi základmi, ktoré sú v tomto návrhu. Navyše, ten článok 88.2 e, zmluvy o fungovaní EÚ sa vyžaduje nariadenie, takže nariadenie je vhodným nástrojom, ktoré sa má použiť pre ten tretí návrh. A ešte stručne k článku 83.1 e, e, zmluvy o fungovaní EÚ. Je to jeden z právnych základov toho tretieho základu a vyžaduje využitie smerníc, ktoré sa týkajú definície trestných činov a sankcií ale podľa nás v tomto veľmi konkrétnom prípade je textuálny výklad zmluvy len jednou z možných ciest, pretože cieľom návrhu nie je schválenie nového harmonizovaného opatrenia, ale len zrušenie zastaralého aktu a preto sa, vyjaž, sa vyžaduje použitie smernice. V druhej časti vašej prvej otázky ste sa pýtali, či existujú nejaké právne argumenty, ktoré by boli skôr za výber nariadenia na miesto rozhodnutia. Ako som už povedal skôr, táto otázka je relevantná len ten prvý a druhý návrh, ale my sme nenašli žiadny presvedčivý právny argument, ktorý by bol buď za rozhodnutie alebo nariadenie. Druhá otázka sa týkala navrhovaného zrušenia rámcového rozhodnutia rady v súvislosti s eurozatýkačom, z európskeho rozhodnutia európske zrušenie. Rada je toho názoru, že aj tento návrh by sa mal zrušiť. Je tam prechodné ustanovenia a niektoré zmeny, ktoré sa týkajú úvodných ustanovení. Máme smernicu, ktorá by platila v 26 členských štátoch, pretože Dánsko a Írsko sa nezúčastnili e, schválenia. Právna služba preštudovala tieto návrhy a prišli sme k tomu názoru, že zrušenie rámcového rozhodnutia v tomto prípade nevyvoláva žiadne právne obavy ani otázky, ale samozrejme, ale príležitosť tohto zrušenia by sa mala posúdiť na politickej úrovni. Ďakujem. Chce sa k tomu niekto z prítomných vyjadriť? Ak nie, môžete nám povedať, ako by sme ďalej mali pokračovať, pán Moraeš? Navrhoval, aby sme išli zjednodušeným postupom. Ak nie sú žiadne námietky, tak pán Moráš ako spravodaj eh, pripravil pozmeňovacie návrhy, kde budú zohľadnené naše názory. A je tam zachytená aj výmena názorov z radov a všetko vám budeme distribuovať do konca tohto týždňa v zmysle článku 50 tu bude lehota na eventuálne námietky a ak tieto námietky nebudú, tak sa pozmeňovacie návrhy budú považovať za schválené a dostane sa to na plénum. Ak by bol niekto proti alebo podal by námietku, tak sa o tom bude hlasovať na ďalšej schôdzi LIBE. To znamená, že keď si zvolíme najkračšiu možnú lehotu, a pozmeňujúce návrhy budú zaslané 3. júla, tak lehota vyprší 24. júla. A to bol bod právne eh, stanovisko právnej služby, ktorom správam. No a posledný bod je misia delegácie Libe do Washingtonu 16. a 19. marca 2015 správa misie Líbe do Washingtonu DC v marci a vedúci misie bol pán Albrecht a ten pripravil návrh správy. Účelom bolo získať aktuálne informácie o stave a pokroku v USA, o hlavných témach, ktoré sa týkajú ochrany údajov a ochrany súkromnej sféry po prijatí rozhodnutia e PS 12. marca 2014 o elektronickej hromadnom dozori ako PNR, Safe Harbor, TTIP, Umbrella Agreement a návrh zákona sa rozširujúci Privacy Act. No a Vidíte, že agenda bola veľmi nabitá, hodne mnoho stretnutí s rôznymi aktérmi. Misia poskytla členom výboru užitočné informácie o rôznych témach a rovnako to posilnilo spoluprácu s americkými vládnymi orgánmi a kongresom je odporúčané posilňovať túto spoluprácu a vytvoriť rámec spolupráce tak, aby to zaoberalo problematikou, ktorá súvisí s kompetenciami LIBE. Ochrana súkromnej sféry, bezpečnosti aj občianské slobody a transatlantické brenosť údajov. Na toto by mohlo LIBE vypracovať osobitné návrhy. Chcel by niekto sa vyjadriť? Áno, nech sa páči. Zdá sa, že ja som jedinou členkou, ktorá môže povedať, že všetko, čo je napísané v správe, je správda, všetko sa to stalo. A na toto parí na ďalšiu prácu poslancov v rôznych legislatívnych balíčkoch, ochrane údajov hlavne, no a my som možno len dodala, že jeden, jedna, jeden z našich cieľov bolo tiež ste dialog americkou stranou na to, aby sme pochopili, aké sú skutočné rozdiely, aké boli skutočné rozdiely. Možno nie také skutočné, ale je to len o taká tá právneho jazyka, rôznych zvykov, kultúr. Myslím, že z tohto hľadiska to bolo veľmi plodné, pretože v niektorých prípadoch sme pochopili, že tie rozdiely nie sú také veľké, ako si predstavujeme, ale súčasne v ktorých otázkach sme videli, že sú tam ešte nevyriešené problémy. Takže v takýchto priamých kontaktoch a dialogoch nachádzame veľmi užitočné informácie. Jedna z konkrétnych úloh bol návrh zákona, ktorý zrovnoprávnení práv občanov EÚ s americkými. My aktívne sme vystupovali s rôznymi osobami, inštitúciami a presadzovali pochopenie významu tohto návrhu zákona. pre ochranu údajov. Takže bola to veľmi užitočná návšteva. Ďakujem. Ďakujem pekne, Máriu. Myslím, že to znamená, že sme dosiahli koniec zasadnutia. Ďalšie sa uskutoční v Štrasburgu v pondelok 6.7. o 19.00. Ďakujem pekne za vašu účasť.